Good afternoon. Ešte raz dobrý deň, dámy a páni. Vážené kolegyne, kolegovia. Prosím, posaďte sa. Budeme pokračovať v schôdzi. Dnes po obede na výbore LIBE budeme hlasovať, takže nezabudnite si elektronickú kartičku. Máte tie elektronické kartičky? Všetci ste e, pripravení? E, ďakujem pekne. Poďme na to. E, viacero hlasovaní nás čaká. Konkrétne tri hlasovania. Pravdepodobne to druhé bude najdlhšie a najkomplikovanejšie. Začneme ale jednotkou prvým hlasovaním. A tým je prijatie odporúčaní koordinátorov. Mali sme schôzu koordinátorov 24. apríla. Boli sme informovaní, že bol e, predložený návrh na program plenárnej schôdze májovej, pričom požiadavka bola, aby tam bola zahrnutá rozprava o, a citujem, nelegálnych praktikách nezákonných praktikách v Bulharsku. Hlavne represia a dohľad nad politikmi, novinármi a podnikateľmi. Konferencia predsedov sa rozhodla, že táto rozprava nebude zaradená na plenárku, ale že táto záležitosť bude postúpená výboru LIBE, čiže postúpili predsedovia túto vec na výbor LIBE ten deň predmetný 24. apríla nad rámec toho hlasovania, ktoré prebehlo na schôdzi koordinátorov, väčšina koordinátorov teda bola proti, 30, e, skoro 30, 26 konkrétne hlasov bolo proti a tým, sme rozhodli, že táto záležitosť, táto vec bude predmetom rozpravy výboru LIBE. Ide o Bulharsko, nezákonné postupy, praktiky vzťahu k politikom, novinárom a podnikateľom. Ale EPP spochybnili toto rozhodnutie a požiadali o to, aby to bolo predložené hlasovanie na plnohodnotný celý výbor v zmysle pravidla 192, čiže dnes budeme o tejto veci hlasovať. Pochopili ste tú vec, o ktorú ide, nie? Ale áno. Pani Mačie, nech sa páči. Merci, monsieur le président. E, ďakujem pekne, pán predseda. Pán predseda, Prosím, rešpektujte fakt, že vystupuje kolegyňa. E, chcela by som len povedať, že my sme nespochybnili výsledok hlasovania 26 k 30, ale na schôdzi koordinátorov je nevyhnutné dosiahnuť veľkú, výraznú väčšinu a preto sme požiadali o to, aby dnes prebehlo to hlasovanie. My e, nespochybňujeme výsledok hlasovania 26.30. Okrem toho ešte je tu ďalšia vec, ktorú by sme radi vyjadrili ohľadom tej osobitnej formy e, celej tejto záležitosti. Vieme, že konferencia predsedov e, žiadala len o to, aby výbor Libe rozhodol, o či, alebo, či mať alebo nemať rozpravu tu na tomto úrovni. Oni nepožiadali o to, aby tu prebehla tá rozprava, ale chceli vedieť názor výboru Libe na eventuálnu rozpravu tu, na tomto fóre. Čiže chcela by som sa dotknúť celej tej formy, celého toho procesu a chcem povedať, že naša politická skupina nechce, aby výbor Libe nahrádzal e, funkciu súdu. Tak povediac, e, Európska komisia oficiálne oznámila, že nechcú do tejto veci vystúpiť, pretože ešte nie je uzavretý prípad, na súde. E, po druhé, výbor Krym e, tiež nepožiadal o nejaké vystúpenie a to bolo jednomyselné rozhodnutie všetkých politických skupín. A po tretie, ako ste sám dobre povedali, pán predseda, konferencia predsedov tiež nemá, e, ne, nepre, neprejavila nejakú túžbu alebo želenie vystúpiť. My ako politická skupina sa domnievame, že pokiaľ ide o tú formálnu záležitosť, tak ešte stále prebieha spor nevyriešený a malo, bolo by dobré počkať si na vyriešenie belgického prípadu pred belgickými súdmi a nie e, hovoriť z úrovne Libe v me, ich mene. Toľko by som ja tu chcela povedať na výbore Libe, pretože ak e, začneme riešiť všetkých e, poslancov, ktorí nejakým spôsobom sú riešení ako v rámci nejakého prípadu pred súdom, tak to by nám trvalo naozaj veľmi dlho. A ja, ako som už povedal, mám, mám pocit, že ako výbor Libe by sme nemali suplovať súd. Áno, e, veľmi dobre e, som si vás vypočul a treba ja potvrdiť, že výbor Libe nie je nejakým tribunálom alebo teda súdom, je to politický orgán, ktorý má legitimné právo, legitimné právo diskutovať o rôznych záležitostiach. Môžeme diskutovať o čomkoľvek, e, čo má nejaký politický o to, na čo je v záujme Európy ako také a nielen predmetnej krajiny, dotknutej krajiny. Každopádne budeme o tom hlasovať. Budeme musieť rozhodnúť o tom, či chceme e, do e, programu schôdze e, LIBE zaradiť aj bod, ktorý sa bude týkať rozpravy alebo diskusie o situácii v Bulharsku, o ktorom som hovoril, tak ako navrhol konferencia predsedov. Na schôdzi koordinátorov prebehlo hlasovanie, ale v zmysle rokovacieho poriadku politická skupina má právo predložiť rovnakú otázku tomu plnohodnotnému plnoprávnemu výboru. O tom budeme teraz hlasovať, že Ide o to, že tí, ktorí z vás sú za to, aby bod o Bulharsku ohľadom represí a nelegálnych praktík bol súčasťou programu schôdze LIBE, tak tí hlasujte za. Tí, ktorí ste proti tomuto, tak hlasujte nie, e, proti. Je to teda úplne jasné? Poďme hlasovať. Otváram hlasovanie. Otváram hlasovanie a skontrolujeme to elektronicky. E, sú problémy s elektronickými kartičkami? Aha plus 5, opäť hlasov viac EPP. Takže ani ne, neskúšajte to radšej, ani to neskúšajte. SAD eh, plus 1, EPP plus 2 ešte. Eh, mohli by sme teda upraviť tie čísla, tak aby sedeli. Áno? Teraz sa zdá byť všetko v poriadku. Dobre, otváram hlasovanie. Hlasujeme. EPP majú jedného naviac, jedného naviac e, ľudovcov. Kto je tým? Tou? Konec hlasovania. 32 za, 26 proti. Takže takmer, takmer, tak ako na schôdzi koordinátorov. Zdá sa, že to prešlo. Teraz prejdeme na správu Makovej. It's the proposal for A... Ide o návrh smernice Európskeho parlamentu a Rady o zmrazovaní a konfiškácii príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii. Spravodajkyňa pani Monika Makovej. I'm announcing that amendment chcem oznámiť, že pozmeňovací návrh 163 bol stiahnutý. Začneme hlasovať. Ste pripravení? Poďme na to. Kompromisný návrh 6. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 70. Pozmeňovací návrh za? Proti? Zdržal sa niekto. Zamietnutý. 71. Nie. To je to isté ako 70. Pardon, vraví pán predseda. To odpadá. Čiže 74 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. Kompromis 7 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. 79 za. Proti. Zdržal sa niekto prijatý. 80 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 81 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. Je nejaký problém? Nie. 83 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 84 za, Proti. Nie je to jasné. Skontrolujeme. Nebolo to jednoznačné. Hlasujeme 84. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. O jedného z EPP naviac, o jedného zo socialistov naviac. E, poprosím vás, upravte tie počty, tak aby to sedelo. Výsledok je koniec. 29, 24, 29 za. E, schválené. Prijaté. 87, kto je za? Proti, zdržal sa niekto. Prijatý. 90 za. Proti, zdržal sa niekto. Zamietnutý. 91 za proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 92 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 95 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. Kompromis 8 za, e, áno, skontrolujeme, skontrolujeme, vraví pán predseda, 95, čiže 95, vraciame sa späť na 95, otváram hlasovanie. Eh, otváram hlasovanie. 95. Eh, Konec hlasovania. Príliš poslancov eh, z EPP. Konkrétne o jedného naviac. Teraz je to už v poriadku. 23, 31 pomer, čiže zamietnuté. Kompromis 8. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Ústny pozmeňovací návrh 1. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 9. Kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Áno, prijatý, vraví pán predseda. Kompromis 9. Skutku prešiel. Pozrieme sa ďalej, ideme až, až na 109. 109, kto je za? Proti. Nie je to jasné. Ešte raz e, skontrolujeme to. 109. Budeme hlasovať. 109. Otváram hlasovanie. Koniec. 14.42 zamietnuté. 111 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 112, kto je za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 116, kto je za, No, pardon, 13, opravuje sa pán predseda, 113 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 116 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 117 za, proti, zdržal sa niekto, zamietnutý. 119 za, proti, zdržal sa niekto, prijatý. 118, nie, áno, predsa len 118 eh, za, proti zdržal sa niekto, zamietnutý. 121 za, proti zdržal sa niekto, prijatý. 123 za, proti zdržal sa niekto, prijatý. 124 za, proti zdržal sa niekto, zamietnutý. 126 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 127 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 128 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 22, kto je za, proti, zdržali sa prijatí. 23 za, proti, zdržali sa prijatí. 130, kto je za, kto je proti, zdržal sa Zamietnutý. 131 za. Proti. Zdržal sa niekto. Prijatý. 134 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutý. 133. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Zamietnutý. 135 za. Proti. Zdržal sa niekto. Zamietnutý. 136. Dobre, skontrolujeme 135. 135 kontrolujeme. Koniec. EPP o jedného naviac, e, jedného poslanca naviac z EPP. 30, 27, 30 za, 27 proti, prijaté. Teraz 25 za, Proti. Zdržali sa. Myslím, že to je podobne ako v predchádzajúcom prípade, takže malo by to byť schválené. Tým pádom schválené. 138. Nie, 26, pardon. Gospodne sa pán predseda, 26 za, proti, zdržali sa, prijatí. 141 za, proti, zdržali sa, prijatí. 142 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 144 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 143, kto je za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 145 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. Dobre, skontrolujeme, ale prosím, Požiadajte o to, zdvihnite ruku, lebo ináč to nie je jasné. 147, skontrolujeme. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. O jedného ZVP e naviac. Teraz je to v poriadku 23, 29, 29 proti, zamietnuté. ...145, ten návrh bol zamietnutý. 147 za, proti. A čo? SAD. 147. Aký je výsledok? 147. E, poďme, poďme. 147 za, proti, zdržali sa, zamietnutí. 148, kto je za, proti, zdržali sa, prijatí. 149 za, proti, zdržali sa, prijatí. 150 za, proti, zdržali sa, prijatí. 151, kto je za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 152, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 153, kto je za, kto je proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 154, kto je za to je proti? Zdržal sa niekto. Myslím, že zamietnuté. Nie je to úplne jednoznačné, preto to skontrolujeme. Skontrolujeme 154. 154 otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. 32, 24 prijaté. 155, kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Zamietnutý. 156 za. Proti zdržal sa niekto. Zamietnutý. 29 za. Pardon, 157. To som preskočil. Kto je za? Proti. Zdržal sa niekto. Zamietnutý. Teraz 29. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto. Prijatý. 160 za proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 159 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 161 za, proti, zdržal sa niekto zamietnutý. 163, ten bol stiahnutý. 164, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 166, to je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 167 za, je niekto proti? Zdržali sa? Prijatý. 168, to je za, to je proti. Zdržal sa niekto? Prijatý. Kompromis 10, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 162, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 174, kto je za? Pardon, 173, kto je za? Kto je proti? Zdržali sa. Zamietnutí. 174 za. Proti. Zdržali sa. Zamietnutí. 175 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. 176 za. Proti. Zdržali sa. Prijatí. A teraz úvodné ustanovenia. Pozmeňovací návrh 1 za Áno, pani Podskurt. Povedali mi, že došlo ku chybe pri vypracovávaní pri očíslovaní tých pozmeňujúcich návrhov, že došlo k chybe Takže budeme o tom hlasovať e, ku koncu, pred e, konečným záverečným hlasovaním. Poďme ešte raz tie úvodné ustanovenia. Pozmeňovací návrh 1, kompromis 1. E, kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 34 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 35 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Dvojka za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 36 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 37 za, niekto proti, zdržali sa zamietnutí. 38 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 39 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 40, kto je za, proti, zdržal sa niekto prijatý. 41 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Kompromis 2 za, proti, zdržal sa niekto prijatý. Teraz trojka kompromis. Kto je za kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. Pozmeňovací. Kompromisný pozmeňovací návrh 4. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa niekto? Prijatý. 49. Kto je za? Kto je proti? Zdržal sa? Prijatý. 50. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 51. Za? Proti? Zdržali sa? Prijatý. 52. Kto je za? Kto je proti? Zdržali sa? Prijatí. 53 za. Proti? Zdržali sa? Prijatí. Kompromis 5 za. Proti? Zdržali sa? Prijatí. 54 za. Proti? Zdržali sa? Prijatí. 57 za. Proti? Zdržali sa? Prijatí. 58, kto je za? Proti? Zdržal sa niekto zamietnutý. 59, kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijatí. 60 za, proti, zdržali sa, zamietnutí, 61 za, proti, zdržali sa. E, skontrolujeme 60, dobre, skontrolujeme 60, -ku. otváram hlasovanie. Konec hlasovania. 26.30 prijaté. Niekedy to nie je úplne jednoznačné, keď hlasujeme naklamačne, keď je to tesné. 61. 61, kto je za? Proti, zdržali sa. Prijatý. 62 za. Proti, zdržali sa. Prijatý. 63 za. Proti, zdržali sa. Prijatý. 64, kto je za? proti, zdržali sa prijatí 65 za, proti, zdržali sa prijatí 66 za, proti, zdržali sa zamietnutí 67 za, proti, zdržali sa prijatí. Teraz ešte pozmeňovací návrh. 72, 73, budeme o nich hlasovať spoločne, 72, 72-73. 72, pretože sme ju vynechali, pretože tam došlo k chybe pri očíslovaní. Takže chýbali tam takéto pozmeňovacie návrhy. Kolegyňa Boskurt pripomenula nám tieto pozmeňovacie návrhy, takže 72, 73 teraz spoločne hlasujeme o týchto dvoch. Kto je za? Proti? Zdržali sa? Prijaté. A teraz záverečné hlasovanie konečné hlasovanie s elektronickými kartičkami. Hlasovanie o texte v pozmenenej a doplnenej podobe elektronicky. Otváram hlasovanie. Koniec hlasovania. za 7 proti, dvaja sa zdržali. Gratulujeme eh, pani Makovej. Ale ešte stále budeme hlasovať. Hlasovanie o otvorení medziinstitucionálnych rokovaní, vrátane zloženia rokovacieho týmu. Teraz budeme hlasovať o mandáte teda rokovacom. Otváram hlasovanie. Konec hlasovania. Štyridsaťosem za, 7 proti, traja sa zdržali. Opäť eh, gratulujeme pani Makovej. Ďakujeme pekne. Yes. Just, I just Mrs. want Makovej. to thank you very much to all my colleagues who contributed to this report. Aby som sa poďakovať všetkým tým, ktorého, ktorí prispeli k tejto správe. E, ešte pamätajte na to, máme ďalšie hlasovanie, ktoré je e, čím si osobité, ešte to nás čaká je to vedecký výbor eh, eh, Rady pre ľudské práva. Dnes sme tu mali pána eh, Mortena Žeroma do obeda a teraz budeme hlasovať o kandidátoch. Máme teda už uši zoznam kandidátov do vedeckého výboru. Každý môže, každý môže hlasovať, je teda o maximálnom počte 11 členoch tohto vedeckého výboru. Teraz budem čítať o každom z 21 expertov, ktorí sa dostali do užšieho zoznamu. A o každom jednom budeme hlasovať. Každý z vás môže hlasovať maximálne 11 krát. Tí, ktorí vzídu z toho hlasovania, budú zoradení podľa počtu získaných hlasov. To znamená, urobíme asi akýsi rebríček. Rebríček No a tých 11 najlepších na tých 11 najvyšších miestach e, prejdú. E, existujúci, e, existujúci, existujúci mandát vedeckého výboru končí 2, 3. júna a Agentúra pre základné práva vo svojich štatútoch má obsiahnuté, že e, vedecký výbor, jeho skladba je podmienená hlasovaním v parlamentnom výbore LIBE. Teda máme 21 kandidátov, a, ktorí splňajú podmienky a z tých vyberieme 11. I chcel by som povedať, že nemôžete nehlasovať alebo sa zdržať. Ale maximálne 11. So, yeah. Uh, so, president, yes, tenemos un mínimo para votar o no. Pán predseda, Máme nejaké minimálne kvornu. Budeme zostavovať rebríček. To znamená maximálne 11. Čiže nemáme nejaké minimum, hej? každý, za každého kandidáta, každý kandidát si získa nejaké hlasy, potom sa urobí rebríček. Ale je to tajné hlasovanie. Budeme elektronicky hlasovať a elektronické zariadenia to vyriešia. Takže upozorňujem na maximum 11. We're voting. We're getting started with a list. They are order in alphabetic order, of course. Zoradený v abecednom poradí. Prvá je Rosemary Byrne. Budeme hlasovať o tejto dáme. Takže nech sa páči, dajte jej hlasy. Now closed. Končí sa hlasovanie. Ale nepovieme vám, koľko dostala. Ďalší kandidát. Olivier de, Olivier de Suter. Hlasujte, prosím. Now. Closed. Končí sa hlasovanie. Tretí kandidát. Pán Hán Enzinger. Pani, so, pani Somer sa hlási. Ja mám otázku k tomu hlasovaniu. Ak nechcem, nieko, nechcem za niekoho hlasovať, tak mám hlasovať nie, alebo nemám vôbec hlasovať. potom už vlastne, keď hlasujem, hlasujem cez svoje zariadenie, už to nie je anonymné. Ja som povedal, že žiadne hlasy nie, ani zdržali sa, potom to nie je. Uh, nie je tajné hlasovanie. Máte pravdu. Máte vlastne pravdu. Yes, Frau Holmeier. Holmeier. Pán predseda. Ak si prajete tajné hlasovanie, tak nemôže to fungovať tak, že sa bude hlasovať E, e, len e, kladným hlasom, pretože vlastne bude sa vidieť, kto hlasuje, pretože budú hlasovať len tí, čo hlasujú áno. Ale potom treba hlasovať aj nie. Takže ak chcete tajné hlasovanie, tak nemôže to tak fungovať, že len v prípade kladného hlasovania sa vôbec hlasuje, lebo potom už sa stráca anonimita. No, just just let me. I mean, we shouldn't we shouldn't be interrupting because we are right on a vote. But just let me just let me explain that. Ja by som chcel jednu vec vysvetliť. Ide tu o veľmi špecifickú formu hlasovania. Je to uh, e, tajné elektronické hlasovanie. Elektronické hlasovanie neprezradí, kto hlasuje, kto hlasoval tak či onak. Čiže nebude to rozpoznateľné, kto ako hlasoval za kandidátov. Môžete hlasovať maximálne 11 krát. Yes.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 tým, že vôbec sa chytáte stroja, naznačujete, že za niekoho hlasujete. E, a to som už teraz pochopil, že o toto vám išlo. Takže budeme, e, budeme môcť hlasovať aj, že ste sa zdržali. To znamená, môžete stlačiť, čo chcete, či stlačiate, či stlačate áno, alebo či hlasujete áno alebo sa zdržiavate. Čiže môžete o 11 hlasovať. Alebo to stredné tlačidlo môžete stlačiť a to znamená zdržať sa. Čiže môžete, máte dve možnosti. Buď áno hlasovať, alebo zdržať sa. Dobre? Okay, shall we go on? No, let, getting started again, okay. Že, e, no mal e, od samého začiatku. Ešte raz. Rosemary Byrne. Takže otváram hlasovanie. Now closed. Končí sa hlasovanie. Olivier de Suter, otváram hlasovanie. Končíme hlasovanie. Pán Han Enzinger. Končíme hlasovanie. Patrik Festy, pán Patrik Festy, otváram hlasovanie. A končíme. Jose Manuel Fresno, otváram hlasovanie. Končíme. Martin Gramatikov. Gramatikov. Gramatikov. Končíme hlasovanie. pani Konstanc Greve Otváram hlasovanie a končím hlasovanie. Now, Mr. Klaus Christian Gullmann. Klaus Christian Gullmann. Otvárame hlasovanie. Končíme. Kristín Kruma. Pani Kristín Kruma, otváram hlasovanie a končím hlasovanie. Jozef Marko, otváram. A končím. Pani Johana Niemi, otváram. A končím. Michael Cornelius of Lahrty, to je 12. Otváram hlasovanie. Končíme. Číslo 13. Shane Neal O'Higgins. Končíme. Číslo 14. Gerald Quinn. Otvárame hlasovanie. Končíme. číslo 15. Anna Maria Salina de Frias. Otváram hlasovanie. Končím. Pán Daniel Tošiš. Skočíme. 317. Pán Hannes Preter. Končíme. Číslo 18. François Tulkens. Otvárame. Končíme. Číslo 19. Kristýna Van Vergen. Otvárame hlasovanie. Končíme. Číslo 20. Roman Vierževský. Otvárame. Končíme. A 21. John Rinch. Ďakujem pekne za toto hlasovanie. Just, just, just an announcement in case. Ešte jedno oznámenie. Prvnež sa pustíme do ďalšieho bodu nášho programu. Mám vám pripomenúť to, že teraz zasada e, výbor Krím 4Q2. Viem, že mnohí členovia výboru LIBE sú aj členmi výboru Krím e, medziparlamentné zasadnutie s národnými parlamentami na následovnú tému úloha a skúsenosti národných parlamentov v boji proti organizovanému zločinu, korupcii a legalizácii príjmov z kriminálnej činnosti. E, to prebieha vedľa e, tri témy. Organizovaný zločin, terorizmus a e, pranie švinových peňazí. Toto rokovanie má sa zahájiť 15.50, to znamená o pár minút. To som len chcel avizovať, ale my sa vráťme k nášmu programu. Moving on, please, those leaving the room, please do it quietly. Please, if I may have your attention for the following point. Which Takže ďalší bod sa týka Sýrie. Návšteva delegácie v súvislosti s utečencami zo Sýrie v Jordánsku. Aká je teda situácia utečencov zo Sýrie? ktorí sa momentálne nachádzajú v Jordánsku. Teda ide o bod číslo 16. Prosím o pokoj sále. Takže prosím, aby ste sa utišili. Ešte raz Vyvolávam bod číslo 16. Situácia utečencov zo Syrie v Jordánsku. Návšteva delegácie sa konala od 11. do 14. februára 2013. Teda budeme pre, sa zaoberať správou tej delegácie. Budeme eh, mať diskusiu s komisiou a s so zástupcami eh, zástupcovi Najvyššieho komisára pre utečencov z OSN. Pán Papa Nikolau, máte slovo v programe. Máme uvedené, že tento bod sa má preberať od 4.10 až od 4.10 toľko ešte nie je. Nemáme tu tieňových spravodajcov. nie tieň, e, pardon, opravuje sa rečník, nie ide o tieňových spravodajcov, ale o členov delegácií. Tí nie sú prítomní všetci, vzhľadom na to, že bod až od 4.10. Takže máme 20-minútovú prestávku. Vzhľadom na to, že niektorí, ktorí sa majú venovať tejto téme, tu ešte nie sú. Opäť sa zídeme o 4, teda 4 hodiny aj 10 minút.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

please. We may have your attention. We're getting restarted. We're assuming... Dobre, takže začali by sme. To, uh, toto je tá misia, ktorá zistovala skutočnosti ohľadom uh, postavenia a situácie sírskych utečencov v Jordánsku uh, okolo polovice februára Delegácia bola zlučen, e, zložená e, zo štyroch členov. Vrátanie pani Týny, pána Huberta Pirkera, e, pána Žana Marinesku a ja som tam bol tiež ako vedúci delegácie. Teraz niekoľko dojmov, ktoré sme zozbierali. Oni sú ináč zhrnuté v písomnej správe, ktorá bola rozdaná for your was a... Máte ju pred sebou. E, bolo to naozaj veľmi e, dojemné. E, nastala tam situácia, kedy sme strávili tam dlhšie, dlhší čas než predpokladanie a zaoberali sa situáciou sírskych utečencov v Jordáne tým, že, že sme teda, teda návšteva um, tábora za A3 bola naozaj veľmi, veľmi silným dojmom pre nás. Uh, ehm, začal sa to všetko v roku 2011, odvtedy 4 milióny uh, ľudí e, sa muselo premiesniť v dôsledku konfliktu. Neviac, nemenej než 2 milióny ľudí podľa UNHCR teda viac než e, polovica sírských e, e, utečencov sú v Jordánsku, teda v Jordánsku okolitých krajinách sú deti. 40 má menej než 11 rokov, takže tie naozaj malé deti. Približne 90 celkového počtu sírskych utečencov prišlo v roku 2011 do Jordánska, takže Jordánsko eh, do Jordánska prišlo veľmi naraz veľmi veľa utečencov zo Sýrie. Odhaduje sa, že teraz je tam nejakých 250 tisíc eh, registrovaných osôb návšteva do tábora za 3 nám zabrala celý deň. Žije tam takmer 100 tisíc ľudí v tábore, ktorý jednoducho neexistoval predtým. Bol vybudovaný v júli 2012 je tam teda naozaj neuveriteľná koncentrácia ľudí, o ktorých sa stará viacero e, organizácií UNICEF, UNHCR, NRC, IOM, THV, Save the Children, MDM, IRD a ACTID. samozrejme, e, bezpečnosť je dôležitou oblasťou e, obchodovanie s e, potravinami, demonstrácie, e, manželstva nezletilých a podobne. V Jordánsku je vysoký počet mestských utečencov, Väčšina z nich teda žije v mestách. Situácia má teda veľký dopad na miestnu infraštruktúru, zdravotníctvo a vzdelávacie inštitúcie, takže jordánske e, schopnosti príjmuť týchto učečencov sú naozaj pod veľkým tlakom. Takisto sme si e, vyhradili čas aj na to, aby sme navštívili registračné centra, e, hranic, e, pohraničné miesta. Stretli sme sa s zástupcami na vysokej úrovni, s veľvyslancami, aj ministerstvo zahraničných vecí, ministera vnútra, Osobitne minister zahraničných vecí e, zdôraznil, že Jordánsko má e, politiku otvorených dverí a žiadnych utečencov e, nevracalo do Sýrska. Minister vnútra zdôraznil, že je potrebných oveľa viac zdrojov na zachovanie bezpečnosti, obzvlášť sociálnej a ochrany ženských utečencov a rodín. A samozrejme, jordánsky rozpočet nepostačuje. Takže je potrebná zvýšená kooperácia medzinárodnej komunity. A pokiaľ ide o nás, európska kooperácia je veľmi dôležitá. Stretli sme sa so viacerými medzinárodnými eh, organizáciami a mimovládnymi organizáciami a napokon v našich záveroch sme eh, vyjadrili obavy v súvislosti s eh, humanitárnou situáciou tam. Eh, pochválili sme jordánske orgány, ale vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby pomohlo Jordánsku. Zároveň však vnímame, že kapacity Jordánska sú takmer vyčerpané a majú naozaj obmedzené zdroje. Nie je možné tejto situácii čeliť bez finančnej podpory medzinárodného spoločenstva, inak nebude možné, aby sa Jordánsko vyrovnalo už len so základnými potrebami čoraz väčšieho počtu utečencov. Vyzývame takisto jordánske e, orgány, aby naďalej ponechali otvorené e, dvere utečencom zo Sýrie. Bolo by takisto potrebné, aby um, susedné arabské krajiny um, e, vzdielali um, túto záťaž s Jordánskom a vytvorenie regionálneho ochranného programu by bolo veľmi vhodné. Je teda potrebná kooperácia medzi jednotlivými aktérmi eh, na mieste. teda eh, mimovládnymi organizáciami a inými. Je potrebné mm, úsilie eh, koncentrovať tam, kde je najpotrebnejšie Takisto, takisto vyzývame e, e, Jordánsko, aby e, sa staralo o teda poriadok a bezpečnosť v tábore Zátri, takisto prístup k hraniciam je dôležité, aby sa monitorovali hranice. Určite by to predstavovalo pridanú hodnotu. Takisto aj asistenčné protokoly. Toto by bolo teda zhrnutie eh, činnosti našej delegácie. Teraz by som už eh, dal priestor diskusii aj organizáciám, ktoré eh, sú tu zastúpené v sále. Mm, navrhol by som teda, aby sa najprv vyjadril zastupca UNHCR, pán Koktal. Chceli by ste sa vyjadriť? Pán Koktal? Dobré popoludne, dámy a páni, ďakujem eh, za možnosť eh, vyjadriť sa eh, k tejto humanitárnej situácii týkajúcej sa sírskych utečencov v Jordánsku. Mali by sme naďalej podporovať krajiny v regióne, ktoré sa snažia príjmať a chrániť utečencov ako Jordánsko a Libanon Približne 8 tisíc utečencov každý rok prichádza do e, susedných krajín v Sýrii. Aj e, e, Turecko poskytuje osobitnú podporu je uh, potrebné povedať, že od apríla 2011 takže teda Turecko prijalo 400 tisíc utečencov. Je to teda viac než žiadateľov o azyl v um, teda európskych krajinách minulý rok. Je to um, teda zložité posolstvo pre Turecko, keď mu hovoríme, aby nechalo otvorené eh, hranice voči eh, Sýrii a zatvorilo ich voči krajinám ako Bulharsko, Cyprus, eh, Grécko a tak ďalej. Um, v tejto dôležitej fáze e, dokončovania legislatívy o e, európskom azylovom systéme si myslím, že by sme mali sa zaoberať e, tým, ako by sa mohli jednotlivé ustanovenia uplatňovať v prípade takýchto ľudí, ktorí naozaj potrebujú medzinárodnú ochranu. Treba zabezpečiť, aby mali prístup k ochrane, mohli ju využiť. Počet žiadateľov o azyl zo Sýrie nie je veľmi vysoký, mm, približne 36 tisíc ľudí od apríla 2011. Mnohé krajiny majú veľmi vysokú mieru um, akceptovateľnosť, akceptovania týchto žiadostí, avšak sú eh, tu veľké medzery eh, v otázke ochrany Niektoré krajiny e, nepostupujú vhodne a pokiaľ ide o prístup k azylovému postupu, e, vidíme tu veľmi e, nízke miery uznania zo strany určitých členských štátov, Iné postupujú veľmi pomaly v celom procese. Pokiaľ ide o prístup k európskemu územiu pre sírskych utečencov, ktorí potrebujú ochranu, je potrebné zmeniť e, vízové úpravy, zjednodušiť e, zjednotenie rodín. Ďalšie, e, tí, ktorým čelia či sínsky utečenci, sa týkajú implementácie nášho azylového aký. Je zrejme, že implementácia nedáva do centra e, naozaj ochranu a humanitárne potreby, e, kde sú chyby. Napríklad, ak sírsky utečenci uznaní v jednom členskom štáte sa nemôžu jednoducho zjednotiť s členmi e, ich rodiny v inom členskom štáte, neumožňujú im to formality alebo časové postupy. Je potrebné hľadať riešenia iba tým, že budeme uplatňovať aký, alebo, e, sa, alebo sa budeme snažiť, aby sa ochrana stala realitou. Ja e, by som vás chcel vyzvať, aby ste vyzvali členské štáty a azylové orgány, aby e, sa zabezpečilo, že sírsky utečenci budú mať prístup k spravodlivej ochrane na území členských štátov, kde to je potrebné. Treba zabezpečiť minimálnu úroveň základných práv vo všetkých eh, členských štátoch. Niektorí si myslia, že momentálne eh, toto, táto miera nie je dostatočná. Um, treba zabezpečiť väčšiu mieru eh, konzistentnosti v jednotlivých členských štátoch sú to naozaj utečenci, ktorí utekajú pred prenasledovaním. Treba sa tedy sústrediť na zlučovanie rodín, na ochranu obzvlášť um, zraniteľných ľudí. A v súlade s týmto posledným bodom e, vysoký zastupca pre e, vysoký komisár pre e, utečencov sa vyjadril k novému e, procesu, programu príjmania utečencov. Vítame podporu tých členských štátov, ktoré vyjadrili, že sú pripravené prijať utečencov v rámci tohto procesu zmeny pobytu. No, sú to krajiny ako Švajčiarsko a e, Švédsko. Chceme pracovať na e, takomto programe e, vo, vo vyššej škále budúcnosti. Ide o to, aby sme preukázali naozaj, že sa zasadzujeme za solidaritu s Jordánskom, Libanonom a Tureckom ktoré patria ku krajinám, ktoré naozaj e, veľmi štedro e, odpovedali na potreby utečencov zo Sýrie. Ďakujem za vašu pozornosť. Ďakujem. Teraz slovo dostane pán François Gemens, ktorý bude zastupovať IOM e, Brusel. Ďakujem pekne. Chcel by som eh, zdôrazniť, eh, spomnúť eh, našu činnosť v Jordánsku. Podporujeme dopravnú asistenciu pre sírskych utečencov do utečenského tábora. 1500 utečencov využíva tieto služby denne. Prepravujeme ich do tábora za 3 a teraz sme začali prepravovať ich aj do Emirát, eh, Emirátov. Väčšina z nich eh, pochádza z eh, Daha a priláhlých obcí. Máme takisto aj tým lekárov, ktorí mm, očkujú utečencov, poskytujú vitamín E utečencom v tábore Takisto robíme určitú screeningovú činnosť e, týkajúcu sa tuberkulózy a e, robíme osvetu. Máme obavy, pokiaľ ide o mieru násilia a zhoršujúcej sa situácie ohľadom bezpečnosti v tábore. Zaznamenávame tam čoraz viac problémov týkajúcich sa prostitúcie, sexuálneho zneužívania súvislosti sa veľkou mierou zaťaženia tohto e, tábora, lebo je naozaj veľmi vysoký počet utečencov zo Sýrie v Jordánsku. To je všetko z mojej strany. Ďakujem pekne a teraz za európsku stranu pán Lemonson. GD Eko. Ďakujem pekne, pán predseda, za vašu prezentáciu, ktorú ste nám predstavili. Je veľmi zaujímavá, pretože keď porovnáme čísla počtu utečencov, ktoré správa poskytuje, tých 150 e, tisíc e, vtedy a teraz už 450 tisíc Takže vidíme tu obrovský nárast e, počtu utečencov a určite sa situácia musela e, v tomto období silne zhoršiť. Platí to pre Sýriu aj pre e, susedné krajiny. Chcem len pripomenúť, že momentálne je 1,4 milióna registrovaných utečencov v susedných krajinách Sýrie. Na začiatku tohto roka to bolo 850 tisíc iba. Nebudem teraz zachádzať príliš do detajlov, eh, pokiaľ situáciu v Sýrii, ale chcel by som povedať, že sírsky konflikt eh, z nášho pohľadu zašiel tak ďaleko, že eh, je ohrozená stabilita v regióne, obzvlášť pokiaľ ide o E, tieto dve krajiny, ktoré sú finančne oslabené, Libanon a Jordánsko. V stručnosti Európska komisia a odpoveď EÚ sú také, že sa snažíme byť naozaj vysoko prítomní v teréne. E, sme, e, naši experti sú tam prítomní v Amane, v Bejrúte v Ankáre, aj v Gaziante, máme aj úrad v Damasku, mali sme ho, ale um, musel sa uh, musel uzatvoriť dočasne svoju činnosť z bezpečnostných dôvodov, ale keď to bude potrebné, okamžite ho znovu otvoríme, zaktivujeme. Pokiaľ ide o naše návštevy, komisárka Georgieva už navštívila Turecko, v decembri navštívila Jordánsko a e, Libanon s vysokým e, komisárom Guterresom a vráti sa do Jordánska a Libanonu koncom tohto týždňa. Ako vy, takisto navštívi aj komplex A3, bude sa snažiť navštíviť aj hranice, ak to umožní bezpečnostná situácia a bude sa snažiť navštíviť aj BKH Stretne sa samozrejme s oboma eh, premiérmi, aj ministrami zodpovednými za eh, eh, teda situáciu súvisiacu s utečencami v oboch krajinách. Spolupracujeme s našimi humanitárnymi partnermi ako Červený kríž, iné humanitárne organizácie, je dôležité spomenúť, že e, aktuálne EÚ je najväčším e, darcom e, v tejto kríze. Naša humanitárna podpora predstavuje 473 miliónov eur, momentálne 200 miliónov za teda komisiu a takmer 273 miliónov zo strany členských štátov. Treba takisto povedať, že polovica tejto humanitárnej pomoci e, e, je smerovaná do Sýrie, štvrtina do Libanonu a štvrtina do Jordánska. Takže vidíte podľa tohto, kde sú naše priority, sú sa naozaj na tieto tri krajiny. Irak a Turecko keďže sme si museli stanoviť priority, e, sme e, zvážili, že e, majú väčšiu schopnosť zvládať túto situáciu, aj keď tam sme prítomní. Čo sa snažíme robiť? Snažíme sa zvyšovať tieto finančné prostriedky, navyšovať ich. 65 miliónov eur sa snaží teraz uvoľniť pani komisárka pre tieto tri krajiny Syria, Libanon, Jordánsko a takisto sa snažíme tie limitované zdroje, ktoré máme k dispozícii z iných zdrojov vo svete ehm, presúvať sem a snažíme sa zlepšovať kooperáciu. Snažíme sa, tak ako vy, počas vašej návštevy odovzdať eh, posolstvo eh, Jordánsku a Libanonu, aby rešpektovali princíp eh, otvorených hraníc. A ďakujeme vám za vaše kroky v tejto súvislosti, ale takisto sme presvedčení, že minimálne z politického a finančného pohľadu je potrebné toho urobiť viac. To, čo sa doteraz urobilo, nepostačuje. Takže diskutujeme s kolegami z SVČ aj iných služieb že by bolo treba vypracovať eh, plný eh, obsiahly balíček eh, reakcií na túto krízu. A teraz skôr ako dáme priestor v diskusii pre poslancov, vrátane tých, ktorí boli súčasťou delegácie, tak dostane priestor z Európskej komisie pán Matias Erl. Ďakujem pekne, pán predseda. Dovolte mi poďakovať Európskemu parlamentu a výboru LIBE za pozvanie a za možnosť vymeniť si názory e, v tejto téme. Komisia má značné obavy, pokiaľ ide o politickú bezpečnosť a humanitárnu situáciu e, v Sýrii. A takisto pokiaľ ide o, tú, o to, ten údel, ktorému čelia utečenci v tejto oblasti. Vaša správa len počerkla, ako zúfala situácia je e, tam v teréne. My sme sa oboznámili s vašou správou a vítame zistenia konštatované v nej. Takisto môžem vyjadriť našu podporu, pokiaľ ide o odporúčania, ktoré prinášate. E, rád by som teraz, cené poslankyne poslanci, poukázal na skutočnosť, že viaceré z odporúčaní už sú realizované v praxi. No, dovolte mi v dvoch častiach teraz o tom poinformovať. Najskôr tie aktivity, ktoré sa dejú v teréne a potom po druhé, nakoľko o tom hovoril aj kolega z UNHCR, budem hovoriť o situácii azylových utečencov v EÚ, pokiaľ ide o teda sírskych utečencov v EÚ. EÚ má jednoznačnú líniu reakcia a odozvy, e, pokiaľ ide o situáciu týchto utečencov v Sýrii a v susedných krajinách. Neustále poskytujeme humanitárnu pomoc e, utečencom a premiestneným, presídleným teda osobám e, v tejto oblasti a tam, kde je to možné aj v samotnej Sýrii. A z tohto pohľadu e, komisia veľmi úzko spolupracuje s agentúrami Spojených národov, predovšetkým z UNHCR, teda v teréne. Teraz e, vaše odporúčanie číslo 5, e, pokiaľ ide o priebežné poskytovanie pomoci, podpory, s pokračovaním tokov utečencov sa EU sústredila na humanitárnu pomoc a na základné formy ochrany. Tak pokiaľ ide o uzurskú populáciu, ktorá je ovplyvnená konfliktom, teda v Sýrii, a takisto pokiaľ ide o tých utečencov, ktorí sa rozhodli utieť zo Sýrii a nájsť nejaké útočisko v susedných krajinách Jordánsko, Libanon, Irak. Neustále poskytovanie humanitárnej pomoci podľa nás zostáva tým najbezpro, najbezprostrednejším, najdôležitejším cieľom a kolega z DG Echo sa správne vyjadril, keď povedal, že my sme tým najdôležitejším aktérom v tejto oblasti. V tomto kontexte chcem vyzdvihnúť aj dôležitosť susedných krajín, pokiaľ ide o otvorenie, ponechanie ich hraníc otvorených pre utečencov zo Sýrska. Hlavne pokiaľ ide o Libanon, Jordánsko, Turecko a Irak, tak je to v odporúčaní 6. Tieto krajiny boli veľmi štedré voči utečencom a postup e, pomocou nejakej, také, teda prostredníctvom pomoci aj komisia prispieva k stabilizácii situácie týchto osôb, tak aby bola zabezpečená ich adekvátna ochrana. Hovorili ste, pán predseda, aj o e, regionálnom programe e, ochrany. Paralelne s tým humanitárnym úsilím útvary komisie v úzkej súčinnosti s medzinárodnými partnermi vypracovajú takýto program. Celkový cieľ RPP je zvýšiť kapacitu a schopnosť krajín, ktoré susedia so Sýriou, zvládať e, problémy s utečencami. E, RPP program bude zameraný pravdepodobne na Jordánsko, Libanon a Irák a to uvádza aj vaše odporúčanie 8. Aktivity v rámci RPP, ktoré sú tam zahrnuté, tie sú e, v súlade s oznámením komisie, z roku 2005 o týchto RPP. Sú tam teda aktivity, ktoré sú priamo na prospech týchto utečencov. RPP má byť ešte v roku 2013 spustené. Pán Kastel z UNHCR eh, hovoril o osobitnej úlohe Turecka a preto aktivita a porovnateľného rozsahu je v súčasnosti vypracovaná aj pre Turecko z úrovne DG Enlargement a takisto z, útvarov inej, eh, z, z úrovne iných útvarov komisie v súlade s UNHCR no, v súčinnosti s UNHCR agentúrami. Dôležité je uvedomiť si, že musíme opatrne postupovať a tlmiť e, naše očakávania, pretože tie hostiteľské krajiny musia byť na tej lodi s nami. Nemôžeme sa spoliehať vždy na okamžitú pripravenosť týchto krajín e, poskytnúť podporu, takže to musíme zohľadniť. E, dovolte mi na záver spomenúť, aká je situácia žiadateľov o azyl zo Sýrie a utečencov zo Sýrie v Európskej únii. Pán Kostel spomínal to podrobne. Doposiaľ tie čísla boli pomerne skromné a zvládateľné. 32 tisíc asi osôb, e, ktorí e, deklarovali, že sú sírske, zo Sýrie, tak tie požiadali o azyl v EÚ od e, začiatku krízy do konca roku 2012, čiže 32 tisíc do konca roka 2012 to bolo. Najnovšie číselné údaje potvrdzujú a teda potvrdzujú mieru priznania azylu asi na úrovni 93%. E, okrem toho sa zdá, že je tu všeobecný konsenzus. E, Prepašte, pán predseda Vraví, chcem vám pripomenúť, že máme menej času, lebo nás ešte čaká Maďarsko. Pol minúta. Zdá sa, že je tu všeobecný súhlas e, medzi členskými štátmi alebo konsenzus, že Sýrčania, ktorí sú prítomní v EÚ, nemali by byť vracaní do Sýrie, pokiaľ ide o ich právne postavenie. Avšak, a to tu platí to, čo povedal UNHCR. Čelíme nízkej miere priznávania azylu v niektorých členských štátoch, napríklad eh, Grécku, na Cypre sa to pohybuje na, takmer na úrovni 0%. To sa dá čiastočne vysvetliť eh, tým, že ľudia uvádzajú eh, nesprávne, že sú sírčania. Preto orgán AZU zorganizoval viacero stretnutí, najnovšie, posledné teda bolo v marci s členskými štátmi, kde diskutovali o tých mierach e, priznávania azylov a opatreniach, ktoré by smerovali k vytvoreniu väčšej konvergencie. E, ďalej, pokiaľ ide o tému zlúčenia rodín, to tiež bolo zaz, teda zaznelo. Komisia sa domnieva, že e, členovia rodín sírčanov, ktorí sú už právne prítom, teda právoplatne prítomní v EÚ, tak tie by mali mať možnosť zlúčiť sa s rodinnými príslušníkmi a požiadali sme v tomto, v tomto ohľade, aby členské štáty boli nápomocné, aby poskytli víza pre sírčanov. Takisto sme hovorili o konvergencii s členskými štátmi počas praktického stretnutia, ktoré organizovala AZU eh, v marci. Ospravedlňujem sa za miernu obšírnosť, ale chcel som, aby ste eh, mali komplexný obraz. Teraz eh, tí členovia delegácie, ktorí sa zúčastnili. Pán Pilker. Ďakujem pekne, pán predseda. Naozaj bolo zaujímavé vypočuť si tieto referáty a takisto bolo zaujímavé preštudovať si materiál výboru. E, naša návšteva, e, keď môžem sa aj krátko venovať, e, tá poukázala že v, na to, že v Jordánsku zo strany jordánskych úradov alebo orgánov je naozaj vynaložené značné úsilie. A aj zo strany tých medzinárodných aktérov, teda IOM je tu zastúpené, aj oni vyvíjajú značné úsilie a tam, kde funguje tá súčinnosť a tá koordinácia, tak tam naozaj je zabezpečená tá pomoc e, na mieste. E, druhá pripomienka. Po mnohých rozhovoroch s utečencami sa ukázalo, že najprioritnejší cieľ je krátkodobo e, mimo krajiny zabezpečiť, dosiahnuť bezpečnosť a potom podľa možnosti čo najrychlejšie zabezpečiť návrat. Utečenci takisto signalizovali, že dokonca aj medzi tým počas tých ich, ich pobytov v táboroch chcú mať možnosť sa vrátiť tak aby, sa, aby zistili, či nedošlo k nejakému ďalšiemu zničeniu, alebo či tu nebolo nejaké, e, nejaké alebo plienenie, či nedošlo k nejakému plieneniu. Čiže prioritu má pomoc na mieste, tak aby e, poskytnutie pomoci dalo istú mieru istoty a aby e, potom takáto pomoc smerovala k tomu, že čo najrýchlejšie ľudia budú môcť sa z miest pri hranici vrátiť e, do Sýrie, do krajiny pôvodu. Bude nevyhnutné poskytovať pomoc, pretože treba v tomto kontexte počiarknúť to odporúčanie, že to rozdelenie e, prostriedkov, hlavne v tých bezprostredne susediacich krajín je najlepšie, najvhodnejšie, pretože tam je najskôr možné podporiť potom rýchly návrat. Druhý dôraz by mal byť na tom, že čo najrychlejšie by sme mali zabezpečiť právny stav v tých eh, veľkých eh, táboroch. Eh, keď si vezmeme, že ide o mesta v strednej veľkosti, kde vládne takmer bezprávie, a ako ste správne poznámili, tam e, stále v väčšej miere je aj prítomná kriminalita, je tam vykoristovanie, je tam prostitúcia a všetky možné javy, tie sú tam prítomné. Aj my sme to konštatovali na mieste, to znamená e, poskytnutie tej pomoci by malo ísť tam, kde je nevyhnutné zabezpečiť e, ten právny štát, alebo teda právny stav správny v tých táboroch my sme aj požiadali jordánsku policiu, aby e, zabezpečili masívnu prítomnosť jednotiek tak, aby e, dokázali e, preventívne konať. To sú tie dve ťažiskové veci, na ktoré by sme sa mali krátkodobo sústrediť. Kontraproduktívne bola vykresená situácia v súvislosti s presídlením a vytvorením nových eh, sídiel. To nebolo v záujme tých dotknutých a jasne to bolo aj zaznené, že to e, nie je ich želanie a oni, teda tá pomoc by sa mal sústrediť na tých, ktorí sú bezprostredne na hranici. Toto treba podporiť, lebo iné to je jediné produktívne. Ďakujem pekne, pani Grisbeck. Euh, Ďakujem pekne, pán predseda, veľmi stručne. Mala som možnosť e, navštíviť tábor Kilis na jeseň minulého roku. A môžem povedať, že tie informácie, ktoré ste vy uviedli vo vašej správe, správe z návštevy tak tá len potvrdzuje tá ne, tú, tú nelichotivú a strašnú situáciu z pohľadu humanitárneho, ktorú sme mali možnosť sami vidieť na vlastné oči. A takisto tú výraznú bezmocnosť, ktorá tam panovala, pokiaľ ide o nájdenie nejakého vhodného riešenia, pokiaľ ide o ochranu alebo pokiaľ ide o obranu týchto ľudí. Vieme, že milióny ľudí umreli už v tomto konflikte a že celá civilizácia nám mizne pred očami. Čiže je tu istá impotencia, istá neschopnosť zo strany únie. Aj v tomto ohľade počuli sme viacero názorov po obede dnes a môžeme povedať právom, že áno, Európska únia je najväčším darcom. E, nakoľko ale mám byť stručná, mám teda otázku v tejto súvislosti. Keď ide o tú pomoc a keď ide o podporu pre humanitárne organizácie a mimovládne organizácie, e, napríklad potravinová pomoc e, v rámci samotnej Sýrie. Ja to dávam v podmenovacom spôsobe a dúfam, že mi budete môcť zareagovať. Zdá sa, že táto pomoc potravinová je odkláňaná a smeruje nakoniec na nejaké sírske organizácie a nakoniec e, končí v rukách režimu Bašira al-Asada. Čiže tí, ktorí naozaj potrebujú nutne tú potrebnú pomoc, nedostávajú. A ešte dramatickejšia je situácia, pokiaľ ide o lieky pre ľudí, ktorí trpia alebo ktorí majú nejaké chronické choroby, ktorí sú ponechaní úplne na pospas osudu. My sme teda tým hlavným darcom, ale keď ide o tú pomoc, tak naozaj je veľmi ťažké, e, aký je ten konkrétny dopad takéto pomoci. E, o v druhom aspekte nebudem hovoriť nič teda o tých žiadateľoch o azyl, tam sme počuli zaujímavé informácie. Ja som sa vrátila z návštevy Švédska, kde je veľa, veľa organizácií, sú tam tisícky sírčanov, sú tam ich rodiny a utečenci požívajú ochranu e, vďaka ich programom ochrany švédským a len môžem e, potvrdiť to, čo povedali predrečníci a síce, že musíme ukázať e, väčšiu mieru solidarity nejaký systém, nejaký postup pre žiadateľov o azyl, ktorý bude flexibilnejší, pretože tie okolnosti sú mimoriadne, je to špeciálna situácia a to nemôžeme odignorovať. Nebudem nič hovoriť o použití chemických zbraní, ani o tom, kto ich používa. naozaj musíme eh, stáť po boku tejto mučenickej civilizácie, týchto mučeníkov a nemôžeme ich ignorovať. Ďakujem pekne, ďakujem pani Grisbeck. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí prispeli. Myslím, že už sa nikto nehlási. Takže ďakujeme eh, účastníkom eh, v tejto prezentácii správy delegácie. y a euh, réellement euh, donc Ďakujem. Hovorí pani Grisbeck. Čo sa robí s potravinovou pomocou určená týmto utečencom e, v sírským? Veď e, celý rád miest bolo zbombardovaných. Európska únia poskytuje potravinovú pomoc a, ako sa zdá, manipuluje s touto potravinou pomocou režim Basara Asada. Možno by zástupca UNHCR sa zhosti tejto otázky, e, pretože už nemáme veľa času, musíme zapustiť do ďalšej maďarskej témy. E, ja budem odpovedať po francúzsky. UNHCR nezodpovedá za distribuovanie potravinovej pomoci v rámci Sýrie. Spolupracujeme samozrejme s celosvetovým potravinovým programom, s mimovládnymi organizáciami a tak ďalej. V snahe dostať tie potraviny tam, kam sa majú dostať. Dokonca aj do tých regiónov, a teda najmä do tých regiónov, ktoré sú e, e, pod kontrolou rebelov Myslím, že by bolo nepravdivé konštatovať, že všetká potravinová pomoc e, je e, vlastne marená. E, takže Alesko, Alepo, tam boli desiatky kontrolných miest a pod kontrolou to mali Afgánci, Čečenci, čiže na každom tomto mieste musíte vyjednávať aby ste sa dostali ďalej. A teda pracuje sa nesmierne ťažko. Medzi Damasko, Damašekom a Alepom je takýchto miest 50 takýchto prechodov, tak, tak povediac. Niektoré prechody má v rukách vláda, niektoré má v rukách opozícia. O tom e, to nám tvrdia e, noviny ale e, prax je e, oveľa dramatickejšia. Skutočne od, miest, od lokality k lokalite je tá situácia iná. Ďakujem pekne. Zdá sa, že sme túto tému naplnili. Takže tomu sa venovala naša delegácia v súvislosti s učenčencami v Jordánsku, učenci zo Sýrie. Ďalší je bod 17. Situácia v oblasti základných práv, normy a postupy v Maďarsku. V súvislosti so štvrtým dodatkom návrh správy koncipovanej pánom Tavarešom 16. februára 2012 sme schválili uznesenie a Európsky parlament nám e, dal mandát ďalej sa venovať tejto téme, do akej miery a či vôbec boli odporúčania plus uznesenia implementované v praxi. Pán Tavareš už predložil 5 pracovných dokumentov, každý z nich sa venoval inej špecifickej téme. Teraz však predkladá správu teda koncept tejto správy. Pán Tavareš, máte slovo. Ďakujem. Ako isto viete, už sme odviedli kus práce na tých pracovných dokumentoch, ktoré sme vám postupne prekladali Štyri z týchto piatich boli spolu eh, podpisované politickými skupinami, tieňovými spravodajcami. Boli sme aj v teréne, v Budapešti. Eh, misia, eh, ktorá bola zameraná na to, aby sme si preverili skutočnú situáciu priamo v teréne. No a teraz sme sa dopracovali do takej fázy, že máme empirické informácie, a politické skupiny prezentovali svoje pripomienky, takisto aj e, maďarská strana, maďarská vláda mala priestor sa vyjadriť. E, no, e, spravodlivá, transparentná a v duchu spolupráce, toto sú tie atribúty, ktoré nás viedli Začneme epigrafom tejto správy. Viem, že je to trošku ne, ne, neobvyklé pre správu EP. Tento epigraf je z pera maďarského básnika, asi najväčšieho, e, pána Pet, e, Šandora Petufiho, ktorý sa zúčastňoval e, revolúcie v roku 1848. On Pokúsim sa to prečítať. Hol is one, which approximately... Čo znamená? Neexistuje vlast, neexistuje domov, ak tam nie sú aj práva. Konec citátu. E, veď Európa skutočne ťaží vo veľkej miere z maďarskej histórie, e, z kultúrnej, e, e, lingvistickej histórie. A, a tento výrok nám hovorí toľko, že nemáte vlast, nemáte miesto, kde sa cítite bezpečne, ak tam nepožívate určité práva a naopak tam, kde sa snažíme presadzovať práva, kde e, e, vykonávame konštruktívne, pozitívne kroky v prospech práv, tak e, vlastne pri etablovaní týchto práv zároveň staviame akýsi pomyselný dom. Temer 150 rokov neskôr, pred tými 150 rokmi, toto konštatoval Petőfi a my tu v EP sa snažíme budovať akýsi dom e, e, práv, e, dom, ktorý stojí na princípoch právneho štátu v prospech všetkých občanov. Keď sa pozriete do zmluvy, v článku 1 je prejav vôle členských štátov vytvoriť úniu. Článok 2 hovorí o tom, že základy Európskej únie E, zakladajú na rešpektovaní hodnot ľudskej dôstojnosti, demokracie, právneho štátu, e, slobody a uznávania ľudských práv, vrátanie práv e, osôb, ktoré prináležia k národnostným menšinám. Toto je text z roku 2009. Predtým takýto text nebol a je to milník pre EÚ, je, predtým to bola únia demokracií, zámerne hovorím, používam množné číslo, a teraz je to únia demokracie v jednom, jednom jednotnom čísle, to znamená demokracia stojaca na spoločných hodnotách. Toto nie je čosi uvalené Bruselom na členské štáty. Práve naopak, členské štáty toto žiadali, kolektívne takto to formulovali aj Maďarsko participovalo na tejto formulácii proaktívne. E, časť, článku 2 e, bol, časť textu článku 2 bol priamo iniciovaný zo strany Maďarska, e, aby tam, aby tam boli zviditeľné národnostné menšiny, ľudské práva. Maďarsko bolo bolo prvou krajinou EÚ, ktorá ratifikovala e, e, zmluvu a zároveň článok 2 Čiže aj tú prvú časť, aj tú časť, že tieto hodnoty e, spájajú členské štáty a sú typické pre členské štáty a snaha je uplatňovať pluralizmus, transparentnosť, je najvyššie možné Eh, práva. Domnievam sa, že toto sú hodnoty, ktoré, eh, ktoré viedli dianie v roku 1989 v mojej domovine v Portugalsku 1974. To znamená, prináležať k Únii je aj spôsob, ktorým európsky občania si chcú zaručiť, že tieto práva budú dodržiavané a ak základné práva jedného člena únie sú ohrozené, ako by boli ohrozené práva všetkých EÚ. A e, Maďarsko má niekoľko e, modelových prípadov, kedy skutočne e, práve došlo k demonstratívnym prejavom ochrany ľudských práv. No a Európsky parlament musí e, so všetkou vážnosťou pristupovať k týmto hodnotám, o ktorých hovorí článok 2. Toto sú hodnoty a práva, ktoré majú priamy dopad na inštitúcie a v článku 3 vidíme, že prvým cieľom EÚ je presadzovať hodnoty v článku 2. 2 to znamená, nemáme e, zodpovednosť len pasívneho charakteru, ale máme aktívne presadzovať tieto práva. E, článok 4 hovorí o, o, o princípe spolupráce pri naplňaní cieľov článku 3 a akékoľvek prekažky kladené presadzovaniu týchto cieľov e, mali by byť odstraňované. A ak berieme tieto hodnoty vážne, tak berieme vážne všetku prácu odvedenú týmto smerom e, na základe náležitej metodiky. A vzťahuje sa to, e, snad sa to vzťahuje aj na túto správu. Podeli sa na nich všetky politické skupiny, čiže pluralita tam bola zachovaná. Táto správa je pomerne rozsiahla a jej jednotlivé časti na seba nadvezujú logicky, takže apelujem na vás, ak si to budete čítať, prečítajte si ho ako celok. Ja sa pokúsim ho stručne predstaviť. Po interpretácii tých hodnôt pri zakladaní EÚ, o tom som práve hovoril, parafrazoval som to, e, ktoré vytvárajú akési východisko tejto spravy, potom sú potom sa zaoberáme eh, ústavnoprávnymi zmenami v Maďarsku, ktoré prebehli počas ostatného roka aj pol. Ako viete, ústava zaznamenala zmenu, má, je nová ústava. A potom, ako táto nová ústava bola schválená, už štyrikrát došlo k jej novele, eh, boli štyri dodatky a ten štvrtý dodatok znamenal rozsiahlu zmenu, potom tzv. kardinálne práva, ktoré si žiadajú schválenie dvojtretinovou väčšinou. Je to ľahko zvládnutelné e, v existujú, na existujúcu kompozíciu maďarského parlamentu. Do budúcnosti tomu tak nebude. E, je 26 rôznych prvkov na, eh, ohľadom ktorých môže e, parlament rozhodovať vzhľadom na svoje zákonodárne právomoci opierajúc sa o tzv. kardinálne práva. No a došlo asi k 500 právnym zmenám a potom aj inštitucionálne zmeny, zmeny týkajúce sa menovaných osôb a tak ďalej. Ďalšia časť správy sa týka vyhodnoteniu dopadov pre jednotlivých sektory ústava aj tie kardinálne právy zmenili inštitucionálne rámce, ktoré predstavujú základné kamene demokracie. To sú právomoci justičného systému, ústavne, ústavného súdu a to má e, to má svoj odraz e, v oddelení práv, potom mediálna sloboda, mediálny pluralizmus, a o čom sme sa aj presvedčili priamo v Budapešti. E, tá mediálna agentúra nemá plurálne zloženie a počas nemá pluralitné zloženie a počas svojho dvoročného mandátu nedokázala priniesť objektívne dáta vzťahujúce sa na tie inštitúcie, ktoré sú pre nás dôležité, či skutočne E, sú dáta, ktoré by potvrdzovali, že sa nezasahuje do novinárskej nezávislosti, do slobody prejavu. Čiže táto medi, tento mediálny orgán, ktorý mal mať takéto hodnotenia, mm, ich nemá, alebo mohol zadať túto úlohu nezávislým orgánom. No a takisto máme e, odporúčania Benátskeho výboru, E, do istej miery, do istej miery e, maďarská vláda toto mm, zohľadnila e, niekde úplne, niektoré čiastočne a, niekedy, a v niektorých prípadoch sa zaznamenali krok naspäť. My sme v Budapešti navštívili Národný justičný úrad, ktorý menuje exekutíva, ale pritom má správne právomoci smerom na justičné systémy. Je, ota- je otázne, či môže posúvať spisy pri, e, pri spisy v rámci určitého prípadu medzi súdmi, či môže to presúvať. My sme verili E, že prax nás presvedčí o tom, že toto nie je možné. V skutočnosti je taká, že je to možné. A došlo k tomu pri viacerých prípadoch, že boli presúvané celá spisová agenda z jedného súdu na druhý. My e, konštatujeme, že vítame určité zmeny. Musím vás prerušiť, hovorí predseda. Máme spoločné stretnutie s výborom AFKO o 5.45 a všetci eh, členovia eh, výboru AFKO sa dostavia, pretože chceme preberať dôležitú dôležitú otázku pristúpenia EÚ EU k Európskemu dohovoru o ochrane ľudských práv základných slobod. Preto pán Tavareš Prosím vás o to, aby ste to trošku skresali, tú vašu prezentáciu, aby ste e, skoncentrovali vaše vyjadrenie. Musíte si uvedomiť, že viacerí, čo sú tu, e, sa zúčastnia tej spoločnej schôdze výborov LIBE a VKO. E, ja sa ospravedlňujem, hovorí pán Tavare, že skutočne rodila sa ťažko táto správa a preto e, mám problém to zostručniť. Ja som položil tomuto výboru otázku e, pri poslednom preberaní e, tej správy. Položil som dve otázky. Či tie zmeny v Maďarsku boli systémového charakteru? A ak to boli systémové zmeny, e, či e, vlastne sa tým, e, tým veci posunuli bližšie alebo ďalej od článku 2. Spravodajca sa vyjadril k, dvom, k obidvom otázkam dosť jednoznačne. Poprvé, áno, išlo o systémové zmeny a maďarská vláda s tým súhlasí. Tieto zmeny znamenali vlastne, vlastne úplnú E, revíziu systému. Druhá otázka. Domnievam sa, že možno pozorovať akýsi celkový trend, celkové smerovanie. Je tu akýsi e, trend, akási línia, ktorá svojim účinkom znamená, že sa odkláňa Maďarsko od hodnovod v článku 2. A to je vážna vec, vážne konštatovanie. A tým sa dostávame na dôležitú kryžovatku. Ak so všetkou vážnosťou pristupujeme k hodnotám článku 2 a ak tvrdíme, že je systém, došlo k systémovým zmenám, ktoré znamenajú, že vzniká určitý trend odklonu od hodnot v článku 2, a tento trend môže poviesť k vážnemu porušeniu týchto základných práv. To znamená, že nemôžeme sa tvariť, že sa nič nedeje. My sme vypracovali odporúčania, ktoré boli predložené maďarským orgánom v tých, v tých bodoch, o ktorých som hovoril. Ešte niekoľko slov k týmto odporúčaniam Európsky parlament rozhodne si nepraje nepraje to, aby eh, nami navrhované odporúčania boli rigorózne eh, nejakým diktovaným spôsobom eh, uplatňované. Nám ide o to, aby zmeny, keď sa zavádzajú, boli kompatibilné s európskymi hodnotami a s chartou ľudských práv. Ja sa pokosím uviesť štyri odporúčania, tie najdôležitejšie. Prvé odporúčanie adresované Európskej komisii. Segmentovaný prístup, ktorý bol uplatňovaný doposiaľ, sa neosvedčil pretože e, je tu akýsi všeobecný trend a preto musíme k nemu inak postupovať. Ak máme odklon od hodnú od článku 2, tak mali by sme konať. A týka sa to komisie a dotknutého členského štátu, preto odporúčame komisii, aby komisia aby rozbehla agendu akejsi výstrahy v súvislosti s článkom 2. Druhé odporúčanie skutočne neosvedčil sa segmentovaný prístup zo strany európskych inštitúcií smerom na maďarskú vládu. Mali by sme dať hlavu dokopy. Komisia je v tom každodennom kontakte, ale aj rada a parlament by mala e, pokračovať v, e, v pokračovať v dialogu. Mohli by sme to nazvať dialog týkajúci sa článku 2. Veď tu ide o čosi viac ako len o Maďarsko. Ide tu predsa aj o to, aby bola zachovaná kontinuita e, voči kodanským kritériám, ktoré sú smerodajné pri pri e, začlení sa D do EÚ. Mali by sme mať akýsi kodanský mechanizmus mali by, ma, mala by byť nejaká e, kotanská vysoká skupina, mali by to vysoko, by byť vysoko nezávislí, uznávaní ľudia, ľudia z Európskeho súdneho dvora, e, z ústavných súdov a e, zástupcovia EP, rady alebo komisie Eh, aby, eh, bolo, aby sme mohli reagovať na argument, ktorý často vyťahuje maďarská vláda, že sa uplatňuje akýsi dvojaký meter. Tretie odporúčanie eh, je smerom na nás, aby sme skutočne vstúpili do dialogu s ostatnými inštitúciami aj s občianskou spoločnosťou, aby sme preberali atribúty článku 2, aby sme takto zaručili, že článok 2 sa uplatnia v praxi. Pán Tavareš, hovorí predseda, hovoríte už temer pol hodinu a máme ďalšiu pol hodinu a 12 sa hlásia do diskusie, takže prosím vás o to, aby ste niečo urobili v prospech stíhania vymazeného času. A už môj posledné, e, posledná časť vystúpenia, 30 sekúnd. Ja som sa zamýšľal nad tým, ako, ako to bude s riešením tých, ktorí pochybili. E, či sú to politici alebo iní. A spravodajca aj správa môže robiť chyby. E, nikto z nás nie je bez chyb. A preto by bolo dobre, aby táto, k tejto správe sa vyjadrila maďarská vláda, aby bola pripomienkovaná maďarskou vládou. Demokracia je predovšetkým o tom, aby boli také postupy, ktoré umožnia nápravné kroky. Myslím si, že toto je na najvyš na mieste a veľmi rád si vypočujem názory kolegov. Ja sa ospravedlňujem za to, že e, mi to trvalo tak dlho. Teraz máme e, zoznam rečníkov. 13 kolegov sa hlasilo slovo, máme pol hodinu času, takže obmedzujem rečnícky čas na 3 minúty, takže myslíte na to, buďte struční. Najprv dostanú slovo spravodajcov, ako ktorým patrím aj ja sám. Takže myslíte na to, buďte struční. Najprv má slovo pán Engel. Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že to robíte vynikajúco. Bol som posledný, ktorý sa prihlásil v diskusii a dostávam slovo ako prvý. Takže chcel by som začať eh, týchto mojich, eh, tie moje tri minúty tým, že poďakujem pánovi Tavarešovi za jeho správu, ktorá je taká, aká je a odráža um, doterajšie pracovné dokumenty, aj uh, ten pocit uh, naozaj značného um, počtu členov tohto výboru. Avšak uh, už od začiatku by som chcel povedať, že budem mať, dúfam, príležitosť vrátiť sa k tejto téme častejšie v budúcnosti a chcem povedať pár veci. Často som spomenul v minulosti, že to, čo sa deje momentálne v Maďarsku z ústavných aj právnych pohľadov, e, je možné interpretovať viacerými spôsobmi. Keď e, začneme ísť určitým pomerne kritickým smerom, je polovica ústavných právnikov, ktorí e, hovorí, že nie treba vôbec pochybňovať to, čo sa deje momentálne v Maďarsku. A ako e, v iných právnych otázkach je možné vec interpretovať aj v tomto prípade rôznymi spôsobmi. Jedni strácajú, druhí získavajú. Takisto by som chcel trvať na niektorých ďalších bodoch a to prenechám na iných kolegov, aby sa venovali tým pozitívnejším bodom v tejto správe, čo určite urobia, som si istý. A Chcel by som e, sa vyjadriť k tým bodom, ku ktorým som pomerne skeptický. Napríklad ide o odporúčania maďarským e, orgánom, ktoré by išli tým smerom, že chceme primeť e, Maďarsko, aby ústavný súd dostal určité kompetencie a atribúty. To sa nestalo ešte nikdy v súvislosti s žiadnou krajinou a ja by som sa necítil dobre, ak by Európsky parlament sa zrazu venoval jednej krajine a, a E, hovoril jej, že jej ústavný súd má mať také atribúty a, a také vlastnosti a potom je potom e, pritom v iných miestach Európskej únie to, to funguje inak s ústavnými súdmi. Takže toto je jedna z tých odchýlok od prístupu, s ktorou, s ktorou by som nebol spokojný, ak by sa malo uskutočniť. A takisto aj ten väčší príbeh e, uznávania E, církvy. 300 církví e, stratilo svoje postavenie. Ja nepoznám e, žiadnych 300, bol by som rád, keby niekto vedel vymenovať 300 církví, možno je 300 skupín, ktoré sa církvou nazývajú. Ja myslím, že situácia je podobná aj v iných členských štátoch. Za chvíľku budem končiť sú tam prvky, s ktorými nie som spokojný, pretože by znamenali, že sa pohneme smerom, kde by sme sa snažili e, e, vnúcovať niečo, o čo si myslím, že je správne, ale ak to urobíme, tak by sme to museli robiť aj v iných oblastiach. A to nadnáša otázku toho, čo je zmysluplné, aby sa v tejto správe uh, spomínalo. Ale opäť opakujem, že dúfam, že sa tejto téme budeme venovať uh, aj v budúcnosti. Much, Ďakujem pekne, pán predseda. V prvom rade by som eh, chcel, eh, chcela poďakovať eh, pánovi Tamarešovi za jeho prácu. Každý dokument vypracoval v súčinnosti s všetkými politickými skupinami. Súhlasím s spravodajcom, keď hovorí, že je, sa pýta, či je tam nejaká systemická zmena e, v Maďarsku a e, či to znamená, že to e, ohrozuje z hodnoty v článku 2 našej zmluvy. Určite. A myslím, že diskusiu o tejto správe a celkovo vypracovanie správy sme presunuli až na tento moment a to nám umožnilo pozorovať dlhšie tie zmeny v ústave pretože bola mm, prijatá len pred pár mesiacmi. Nehovoríme o jednom pozmenení, hovoríme o deviatich stranách zmien. Ak odpovedie áno, áno, vidím tu nejaký systemický prístup, ktorý ide proti e, článku 2 našej zmluvy. Vystáva e, otázka, či budeme ďalej pokračovať a tváriť sa že e, veci bežia obvyklým spôsobom, alebo príjmeme odlišný prístup. Pán Engel povedal, že špecifické odporúčania pre vládu zo strany parlamentu nie sú vítané. V poriadku, takže čo by ste navrhovali? Ako by ste požiadali vládu, e, čo by mala urobiť aby sme zabezpečili rešpektovanie našich základných hodnôt únie. Ak to nepríde s týmto odporúčaním, je to niečo, čo e, by bolo vlastne zložitejšie. Odkazujem tu na e, myšlienku začať postup od článku 7. Je to niečo, o čom by sme mali diskutovať medzi sebou Myslím, že nemôžeme povedať, že každý sa mýli. Rada Európy, Benátska komisia, jednotlivé vlády sa veľmi kriticky vyjadrujú. A keď je to tak, tak niečo tam musí byť zásadne nesprávne a vyžaduje si to mm, konkrétne kroky. Áno, budem uh, rešpektovať aj lehotu pre pozmeňovacie návrhy a som zvedavá, ako budeme postupovať. Ďakujem. E, ďalší rečník. Ďakujem, pán predseda. Ja by som sa chcel poďakovať e, ako predrečníci pánovi spravodajcovi za jeho postupovanie pri vypracovaní tohto návrhu. Nie je to jednoduchá téma. Vieme to z toho, ako sa o tom hovorí vždy, keď sa e, tejto témy snažíme zhostiť. Snažíme sa vypracovať e, dokument tak, aby sa k nemu mohli do najväčšej možnej miery e, pridať aj tieňoví spravodajci. Nechcem stigmatizovať Maďarsko, ale Maďarsko sa musí hlásiť k hodnotám článku 2. A Maďarsko je symptomatické z hľadiska určitých e, odchýlok od základných práv, pretože sa tam veci akumulujú. Pán Orbán za každým, že na niečo poukážeme, poukáže na inú krajinu, ktorá tento konkrétny bod rovnako nerešpektuje. Ale to, čo riešime v tejto správe, je globálnejšieho charakteru. Je EÚ ochotná zaviedať sa svojim vlastným hodnotám? Ja e, snívam o tom, aby hodnoty a základné práva článku 2 boli rovnako dobre hájené ako slobody ekonomické. Ďakujem, pani Vovaj. Ďakujem, budem hovoriť po maďarsky. Chcela by som uvažovať nad tým, e, čo sa deje. Nemaj, nemajú e, náhodou poslanci z mojej krajiny pocit, že e, tu je určité deja vu, že už sa niečo podobné stalo po zmene režimu, keď náš ústavný súd urobil to isté. Teda to, čo sa spomína v správe. Hovorí sa o abstraktných princípoch a zamedzi sa zmene režimu. V ústave sa vtedy hovorilo, že e, Maďarská republika je e, právnym štátom a na základe tohto princípu e, sa povedalo, že nie je možné niekoho odsúdiť, kto je komunistom a urobil zločiny. Nie je možné vrá- urobiť reštitúcie a podobne. A na základe takýchto všeobecných princípov sa je tu teraz e, snaha e, tiež e, zmeniť veci v ústave. Takáto interpretácia je naozaj svorvoľná. Z jednej časti preto, že na základe ta, týchto tzv. spoločných európskych hodnôt E, sa rešpektujú len niektoré, iné nie. Prečo napríklad sa nezameriame na odstránenie chudoby, odstránenie rozdielov medzi jednotlivými krajinami z hospodárskeho pohľadu, práva e, zamestnancov. Myslím, že aj e, z tohto pohľadu by sme sa mohli situáciou zaobrať, keďže v Maďarsku je pritom ich veľa nadnárodných organizácií, podnikov prvom odseku v písmene D sa hovorí, že od momentu, kedy je potrebné vypracovať eh, hodnote, pravidelné hodnotenie o nejakej krajine, aby sa prišlo na to, či sú tam rešpektované eh, spoločné hodnoty. Už, pán Tavareš, chcela by som sa spýtať, kde sú tieto hodnotenia, hodnotenia kde sú uh, tieto dokumenty. A potom v tejto správe vy hovoríte o tomto článku 2 stále, ale ak prejdeme k článku 4, kde sa hovorí, že Európska únia rešpektuje rovnoprávnosť členských štátov, spomínajú sa tam aj zmluvy. Nuž, v tom prípade by bolo treba rešpektovať národnú identitu Takže bolo by dobré, keby sme sa zabrali inými článkami zmluvy. Ako som už povedala, e, postupí sa tu veľmi svojvoľne a väčšina maďarských e, občanov toho má už dosť. Nechceme teraz, aby sa to posunulo podľa článku 7, aby Maďarsko už nemalo právo e, hlasovať a Podobne to nemôžeme akceptovať. Shadow en este informe, de manera que consumiré mi turno en español para ser rápido y preciso. En primer lugar, para... Teraz poviem niečo, budem veľmi stručný. V prvom rade by som chcel um, vyjadriť uznanie mm, práci eh, spravodajcu Tavareša. Naozaj sa veľmi uh, snažil pri vypracovaní tejto rozsiahlej, uh, ale veľmi vyváženej správy zdôrazňuje, aké dôležité sú pravidla právneho štátu, reprezentatívnej demokracie, základné práva, nielen preto, že sú stanovené na úrovni EÚ, teda e, Lisabonskej zmluvy, ale pretože ide naozaj naše spoločné princípy, preto zdieľam uh, princíp, že EÚ nie je úniou demokratických štátov, ale že je to únia, ktorá musí tiež aj chrániť demokratické hodnoty. Tieto demokratické hodnoty nie sú len e, združením určitých e, fóriem a postupov. Tieto formy a postupy chránia základné hodnoty, ako napríklad zúčastnenosť menší na legislatívnych procesoch takisto aj práva opozície, voči e, vládnej väčšine. Tu ide o symbol e, demokracie. Demokracia tu nepredstavuje len väčšinová vláda. V žiadnom členskom štáte to tak nie je. A, v, a o takejto demokracii e, ani nehovorí zmluva, Lisabonská zmluva treba naozaj rešpektovať menšiny, rešpektovať individuá, jednotlivcov. Nemusíme ani odkazovať na e, kodanskú dilemu, teda, že je potrebné kandidátske štáty podrobiť demokratickej kontrole a že takáto možnosť už neexistuje po tom, čo e, pristúpia do EÚ. je na každom členskom štáte, aby odstránil e, všetky výhrady, pokrytie o diskrimináciu. V tomto prípade ide o Maďarsko. Nie je pravdou, že by sa tu teraz Maďarsko používalo ako určitá forma laboratória, alebo tento príklad e, že by sa využíval na to, aby sa posvalo proti Maďarsku. Samozrejme, e, že Maďarsko rešpektujeme ako krajinu ktorá svoju e, prácu na ceste pristupovania do EÚ e, vykonala, ale mala by ďalej pracovať. To, pl- to platí aj pre všetky ostatné členské štáty. Práca, e, ktorá sa odviedla v prístupovom procese, bola plodná, ale tým sa všetko nekončí. Ja som to videl v Budapešti Mali sme tam veľmi dobrý dialog s jednotlivými orgánmi, ale je tu celý rád otázok, ktorým e, je potrebné sa venovať. Napríklad otázka pluralizmu, e, tento e, justičný úrad, právo na právnika, otázka pluralizmu, objavovania sa antisemitizmu v určitých politických kruhoch v Maďarsku, Je to niečo, čo naozaj vzbudzuje obavy pre e, mierové spolunažívanie v EÚ a potom aj e, volebný postup pri voľbách v roku 2014 môže dôjsť naozaj k problémom, pokiaľ ide demokratickú kontrolu, obzvlášť pokiaľ e, pôjde európske voľby. To teraz ešte len začína diskutovať tieto súvislosti s Európskou komisiou, preto myslím, že tu začíname proces, ktorý bude ešte dlho trvať. Teraz má uh, slovo pán Kirkop, aj vy ste tiež mi spravodajcom k tejto správe. Pán uh, predseda, ja sa uh, vyjadrím v uh, mene kolegu McIntyre k tejto správe. Nebudem zachádzať dnes do uh, detajlov, pretože budeme mať eh, neskôr príležitosť eh, venovať sa ďalej tejto správe. Ale čo by som chcel teraz povedať vám, pán predseda, a iným eh, tu vo výbore, ktorí môžu mať politický názor mm, k Maďarsku, tento výbor bude veľmi po, opatrne postupovať. Keď sme hovorili o, o Bulharsku, pani Mača a iní nás varovali, že by sme sa nemali stať investigatívnym výborom ktorý bude eh, takto posúvať voči jednotlivým členským štátom. Ani by sme sa nemali eh, stať nejakou platformou pre politické eh, hádky o jednotlivých členských štátoch. Ak sú nejaké štandardy v nejakom členskom štáte, ktoré sú pochybné a samozrejme sú obavy v tejto oblasti na našom výbore alebo aj inde, Um, Zdá sa mi, že e, našou úlohou je veci postúpiť ďalej komisii, ktorá napokon je ochrankyňou e, zmluv a teda komisia by sa mala zaoberať týmito otázkami a nemali, e, nemalo by sa o tom diskutovať na takomto, takomto politickom prostredí, v akom sa nachádzame my tu teraz. Samozrejme, pokiaľ ide o ústavný súd, a teraz zmeny v ústave v Maďarsku nie sú veľmi uspokojivé. Ja pochádzam z krajiny, ktorá ani ústavu vôbec nemá. Ale vo viacerých krajinách posledných 20-30 rokov e, sme e, videli veľmi inšpirujúci e, postup veľa krajín, ktoré sa oslobodili od totalitárnych režimov. Veľmi dobre postupovalo, takže Určite je tam eh, veľmi silná sila eh, vpred, eh, pokiaľ ide o zmeny v rámci týchto krajín. To by sme mali všetko chápať. Niektorí z nás určite budú mať svoje politické názory na toto, ale z mojej perspektívy dúfam, že správne zastúpim názor pani McIntyre, ktorá sa zúčastnila na a pozitívne ovplyvnila túto správu vítam spôsob, ako sa aj správa predostrela. Mimochodom, to by som opäť zúrazniť, že tento výbor by si nemal dovoliť stať sa e, naozaj iba e, nejakým investigatívnym orgánom v otázkach, ktoré e, sú naozaj zodpovednosti niekoho iného. Komisia by to mala robiť za nás. Takéto je naše stanovisko a dúfam, že ho zohľadníte. Samozrejme, pani Bauer. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem vás poprosiť o to, aby čas, ktorý nevyužijem, aby ste prenechali potom pani Kinge Gál. Z môjho pohľadu vzniká otázka, či pokiaľ ide o to úvodné ustanovenie GH, či si to treba vykladať z osobného pohľadu, alebo či sú to objektívne skutočnosti. Chcela by som poprosiť o to, aby tu na výbore e, sme hovorili aj o právach, respektíve porušovaní práv menšín. Pokiaľ ide o bod 61, chcela by som sa spýtať, či Benátska komisia, respektíve či odporúčania Benátskej komisie ohľadom ústavy e, smerujú na tú konkrétnu krajinu, či sa toho týkajú. E, myslíte si, že je možné e, takéto odporúčania smerovať na ústavu, kde sa hovorí napríklad o tom, že by mala byť opäť nastolený právny štát v Maďarsku. Naozaj sa domnievate, že Maďarsko nie je právnym štátom? To myslíte vážne? Na tieto otázky by som rada dostala odpoveď. A tak ako povedal aj kolega Kirchhoff, často si nevypočujeme ani tú druhú stranu a robíme súdy bez toho, aby sme si vypočuli druhých. E, ďakujem pani Gál. Ďakujem pán predseda. Na úvod chcem povedať, že za sebou máme e, zdlhavý a veľmi nezvyčajný proces e, na tomto výbore, keď sa pozeráme na Maďarsko a na situáciu v Maďarsku. Po roku, kde sme boli svedkami všetkých typov nezvyčajných riešení, 5 pracovných dokumentov, diskutovali sme o maďarskom prípade zás a znova, každý mesiac sa to dostáva na program našich schôdzi. A teraz máme tú najnezvyčajnejšiu, najzvláštnejšiu správu pred sebou. Máme správu z vlastnej iniciatívy, ktorá má 31 strán. Ako si ja spomínam, tak nikdy mi nebolo umožnené e, vypracovať správu z vlastnej iniciatívy, ktorá by presiahla tri strany. Čiže naozaj veľmi nezvyčajné nezvyčajná prax. Opäť zdôrazňujem, je to veľmi neobvyklé. A musím povedať, že nemôžem to považovať za akceptovateľné, aby sme e, rozoberali prípad Maďarska, aby sme e, pozerali na ustanovenia ustanovenia ústavy a aby sme sa pozreli na inštitúcie, respektíve na navrhnuté riešenia a aby sme ich kritizovali, aby sme respektíve tvrdili, že sú problematické, keď podobné ustanovenia inštitúcie, respektíve riešenia existujú aj v iných členských štátoch a nikdy neboli nejakým spôsobom spochybnené, napadnuté alebo kritizované. Pokiaľ k tomu nepríde, v prípade ostatných ďalších členských štátov, kde existujú presne takéto identické riešenia, tak potom môžem len konštatovať, že je to jednoznačný dôkaz dvojitých, dvojitého metra, dvojitých štandardov. A naozaj sa mi zdá problematické aj to, že v tejto správe ste zahrnuli riešenia, kritizovali ste riešenia, ktoré už existujú od 90. rokov minulého storočia v právnom systéme Maďarska. Nikdy, ne, nikdy neboli napadnuté, nikdy neboli vystavené kritike zo strany kohokoľvek a teraz tvrdíte, že sú neakceptovateľné a že tie sú na škodu právneho štátu. A tu e, mám na mysli tie právne predpisy, ktoré sú schválené dvojtretinovou väčšinou, nikdy neboli spochybnené e, sociálne-liberálne vlády ich vždy používali takéto zákony schválené dvojtretinovou väčšinou a zrazu ich považujeme za neakceptovateľné, niečo, čo ohrozuje právny štát. Pokračovala by som ďalej. Naozaj sa domnievam, že veľká časť týchto 31 strán e, sú vlastne len faktické chyby, sú to obvinenia, a sú to výklady, dokonca netúce výklady, zavádzajúce výklady. Ja vám poviem prečo pretože keby ste e, naozaj brali vážne ktorúkoľvek z odpovedí e, vlády na jednotlivé pracovné dokumenty, tak tieto opakované problémy by sa neobjavili v tejto správe ako konštatovania, ktoré sú fakticky nesprávne. Okrem toho, e, tak často citujete z rozhodnutí Ústavného súdu, ale je zaujímavé, že tieto citácie sú len z tej časti rozhodnutia, ktorá dokazuje, že existuje problém. Ale tá druhá časť, ktorá by eh, mohla počiarknúť alebo podložiť, prečo bolo nevyhnuté napríklad prijať štvrtú novelu ústavy toho základného práva nášho, to tam vôbec ani nie je uvedené. Takže z môjho pohľadu je naozaj to veľmi zaujímavé, veľmi neobvykle, ako si zvolíte selektívne len jednu časť rozhodnutia a opomeniete druhú. To je zavádzajúce podľa mňa a naozaj niekedy mám pocit, že za tým nie je dobrý zámer. Ešte by som chcela doplniť, že eh, aj napriek tomu, že sa do toho stávate, do takéto pozície, ak nemôžete hrať úlohu súdu, tá, tento návrh správy vyzerá byť ako nejaké obvinenie v rámci súdneho procesu. A to je úplne neakceptovateľné, pretože nie je možnosť pre tú protistranu prezentovať svoj názor, byť vypočutá nie je možné nejakým spôsobom napraviť eh, toto tvrdenie, čiže jednoducho môžete prezentovať, povedať, čo chcete a potom sa to berie ako skutočnosť aj napriek tomu, že to pravdou nie je. Keby ste teda k eh, tomu pristupovali správne, tak by sme mali ísť článok po článku, teda všetkých tých 31 strán a povedať, ktorý článok je nesprávny, ktorý je čisto len výkladom nejakým subjektívnym, alebo nejakým obvinením. A to by bolo férové z pohľadu nášho výboru, lebo ináč nemôžeme nejakým spôsobom označiť túto diskusiu za spravodlivú a za férovú. Okrem toho, áno, viem, pán predseda upozorňuje na časový limit, ale dovolte mi to ukončiť. Prejdem na tie odporúčania. Myslím si, že odporúčania a ten e, tón, ktorý volíte pri týchto odporúčaniach, to je naozaj e, zmetok tých úloh, ktoré tu plníme, alebo teda tých, tých rôl, ktoré plníme. Vy nejakým spôsobom e, sa staviate nad e, kompetenciu vlády, ktorá bola legitimne zvolená, ktorá legitimne plní svoj mandát v podobe prijímania legislatívy a, a voľby systému podľa svojho uváženia. Čiže takéto, takáto uzurpácia je úplne neakceptovateľná a všetci máme pocit, a to nie len ja, Myslím si, že takmer všetci, eh, ktorí eh, sa oboznámia s takýmito odporáčaniami, si to budú vykladať ako ultimátum smerom k Maďarsku. A že tu uvalujeme na Maďarsko niečo, čo keby sme chceli nadiktovať nejakému inému členskému štátu v rámci tejto únie, únia by okamžite sa rozpadla pri takomto ultimáte. Čiže ja si myslím, že celá táto metóda, celý tento spôsob odporúčaní, ako k tomu pristupujete, pokiaľ rovnakým metrom, rovnakým odporúčaním nenasmerujete na ostatné členské štáty, kde tieto problémy existujú, tak je to úplne neakceptovateľné. Pani Gál, keby som mohol poprosiť, e, pán Weiderholzer. Ďakujem pekne, pán predseda. Ja pochádzam z, z krajiny susednej, susednej krajiny z Rakúska. A a je to naozaj najobľúbenejšia susedná krajina, e, čiže veľa spoločných historických milníkov sme absolvovali, e, pád železnej opony sme spolu na spoločnej hranici spečatili. A ja naozaj e, sympatizujem s maďarským ľudom a naozaj spolutrpím pri vývoji tej situácie. Ja vidím, že nie je žiadne východisko jednoduché z tejto debaty. Rakúsko samotné v roku 2000 zažilo sankcie, ktoré boli nesprávne, ktoré boli neprimerané a ktoré vlastne vytvorili politickú vnútornú situáciu takú, že sme nevedeli z tej klietky sa už dostať. Tým pádom dokážem pochopiť, ako tu vzniká ten psychologický moment aj na strane Maďarska pri takomto vývoji. E, teraz nejde o to, aby som ja prezentoval svoje politické názory, ktoré samozrejme mám a ktoré sa odkláňajú od toho, čo sa deje v Maďarsku, ale myslím si, že tá správa pána Tavareša je dôležitá, pretože sa e, pokúša, a teda hovorí o tom, že sú tu možnosti e, pozmeňovacích návrhov, snaží sa nejakým spôsobom pozrieť na možnosti fakticky hodnotiť celú situáciu naozaj je to pokus e, dostať sa z tejto dilemy, z tejto takéto situácie. A to je veľmi dôležité pre nás všetkých. E, to je samozrejme dilema, ktorá vzniká v rámci celej tejto demokratickej sústavy. Čiže je to možnosť, ako sa dostať z týchto e, situácií, z týchto náročných situácií. A tento program, tento program také výstrahy, tak ten ponúka e, možnosť aj iným členským štátom v prípade, že prídu takéto ťažkosti a tie sa teda vyskytnú a potom budú mať možnosť e, diskutovať o takýchto veciach. A to je pre nás veľká príležitosť ako Európan. Nakoniec chcem povedať, je dôležité odporúčanie aj smerom na radu, aby sa konečne vyjadrila k tomuto problému. Ponechať to na Spojené štáty a nedať priestor rade, to je naozaj podľa mňa veľmi zvláštne. Ďakujem pekne, pán Sankis. Pani Sankis. E, ďakujem pekne. Najsmutnejšie na celej veci je, že väčšina maďarského obyvateľstva považuje tento postup e, za veľmi nesprávny. A z toho vyplýva potom ešte väčšia skepsa a menej veria v európske hodnoty, aj napriek tomu, že pán spravodajca ako aj ostatní sa zasadzujú za takéto hodnoty. Predovšetkým dve veci sa veľmi dotýkajú e, maďarského obyvateľstva, teda, teda jeho vnímania spravodlivosti, alebo pocitu spravodlivosti. Poprvé, nikto sa nedomnieva, nikto sa nemôže domnievať, že len Maďarsko je jediným členským štátom, ktoré je predmetom takéhoto postupu preskúmania alebo teda monitorovania. Sú aj iné krajiny, ktoré by si to zaslúžili alebo teda ktoré by mali, boli kandidátmi. Sú ďalšie aspekty, ďalšie otázky a chcem na ne odpovede. Mnohí sa pýtajú u mňa doma, ako je možné, že počas socialistickej vlády, počas vlády Ďurčaja, premiéra Ďurčaja, došlo k niektorým veciam, ktoré nielenže hraničili, teda ne, poškodzovali európske hodnoty, ale ktoré boli i škandalózne v rozpore, škandalóznom rozpore s európskymi právami. Často sme už hovorili o tom, že v oktobri 2006 počas demonstrácie policia ktorá bola vedená socialistickou vládou, e, brutálne zasiahla proti demonstrantom, proti deťom, e, ostatným. A nič z toho nebolo. E, boli aj iné príklady a ľudia doma sa ma pýtajú, prečo sa týmto Európa nezaoberajú. Šéf tajných služieb maďarských Eh, infiltroval nejakých ruských agentov tajných do maďarskej tajnej služby, tam im eh, vybavil zamestnanie, eh, tak aby zistil, či agenti pracujúci v rámci tajnej služby maďarskej, či sú spolahliví, či sú lojálni voči Fidesu. My sme členmi NATO. Čo môžem doma povedať, čo môžem ľuďom doma povedať, keď sa ma pýtajú, prečo sa Európska únia nezoberala touto témou. Európska únia nebola pobúrená touto vecou a takisto nevyjadrila pobúrenie nad e, tou policajnou brutalitou pri zásahu proti demonstrantom. To je naozaj e, veľký rozpor, príkry rozpor. A všetci e, nezávislí pozorovatelia tohto diania nadobúdajú pocit, že to je jednoducho e, kampaň taká, ktorá má pošpiniť Maďarsko. E, ďakujem pekne. A ja teraz e, po maďarsky, lebo aj pán Tavares hovoril krátky úryvok z maďarskej básne. Nem vagyok magyar állampolgár. Nincs haza, mert feldarabolták E, ťažko pochopiť, čo sa deje za posledných 100 e, rokov v Maďarsku. Ľudia len ťažko si mu vedia predstaviť, aké procesy sa dejú v rámci Maďarska za posledné obdobia, za posledných 100 rokov. Edith Bauer hovorila o Benátskej komisii, hovorila o kodanských kritériách. Kodanské kritériá a odporúčania Benátskej komisie E, musia byť vnímané aj e, v obraze, v kontexte Slovenska. E, na Slovensku tu bola otázka Benešových dekretov. Vtedy to nebolo nejakým spôsobom pranierované. Všetci hovoria o antisemitizme, hovoria o právach menšín, hovoria o cirkvách. Nemáme tu žiadneho príslušníka nejakej menšiny, nejakého príslušníka cirkvy alebo nejakého príslušníka rôznych eh, rómskych organizácií alebo eh, židovských organizácií. Pán Engel položil otázku, čo je s tými 300 cirkvami. Eh, napríklad je to cirkev církev napríklad e, čarodejnica bola tiež zakázaná. Tinde Hondom je e, predseda e, toho úradu justičného. S ním sme mohli stráviť len pol hodinu v diskusiách s tým predsedom Národného justičného úradu a mimovládky dostali oveľa viac priestoru. Takže toľko k tomu, ako E, na fakty bola zameraná vlastne táto cesta, táto, táto návšteva v, teda v úvozovkách. Takže dúfam, že bude tých pozmeňovacích veľa. E, ďakujem, pán predseda. Ja mám deja vu, pretože pred pár rokmi sme išli do Talianska, aby sme zistili, ako odoberajú otlačky Rómom e, v Taliansku. Tieto opatrenia, ktoré prijala Berlusconiho vláda vtedajšia, a naozaj sme boli veľmi sklamaní, že sme neboli schopní zistiť nič. A my sme opäť ako Romov mali pocit, že sme boli využití na politické účely, aby si to tieto dve strany medzi sebou vybavili. A keď si čítam niektoré dva, dva, teda dva konkrétne odseky, keď sa hovorí o antisemitizme a protiromských náladách, a ja som mala taký istý pocit. Vtedy v Taliansku sme nič nezistili a teraz v Maďarsku antisemitizmus a protirómske nálady sú oveľa menej hmatateľné, ako tomu bolo 3-4 roky dozadu, keď v Maďarsku e, ľudí zabíjali za to, že boli príslušníkmi e, minority, homskej menšiny. Ešte stále skúmajú súdcovia tento, e, tento incident, alebo tieto, hm, tento incident e, a nie je jasné, do akej miery o tom vedeli tajné služby, o týchto problémov. Ešte stále sa nevie o tom, akým spôsobom bolo manipulované s dokumentami v rámci konania. Počas posledných dvoch, troch rokov e, Maďarsko e, veľmi e, silno pracovalo v rámci rady pod vedením Orbána a takisto aj moje, moje osobe je konečne prítomný príslušník romskej menšiny tu v parlamente, teda už 10 rokov a naozaj sme veľmi tvrdo na tom pracovali, aby sme dokázali Európe že takéto protirómske a protižidovské nálady sú na vzostupe, ale že treba proti ním e, bojovať. Keby sme to nedali do programu e, Rady Európy v roku 2011, tak ešte stále by sme nemali e, nástroje, ako bojovať proti antisemitizmu a proti protirómskym náladám Práve naopak, je to e, maďarská vláda, to hovorím nie ako maďarka, ale aj ako spravodajkyňa, e, ktorá vypracovala posudzovanie e, rómskych akčných plánov, teda pre rómskú inklúziu. To je obrovský krok v rámci tohto diskurzu. A to môžem povedať, ako spravodajkyňa, ten, tá agenda ide do výboru FEM. Maďarsko má najlepšie ukazovatele z pohľadu všetkých integračných stratégií EÚ. Ďalšie dve krajiny sú Švédsko a Fínsko Máme 4-5 tisíc, 4-5 tisíc Romov. E, v Maďarsku stovky tisíc ľudí e, čakajú na to, že im pomôžeme dostať sa z tejto situácie, že sa nám podarí aj médiá do toho zakomponovať a že budú prezentované e, skutočné práve informácie, ktoré pomôžu bojovať proti antisemitizmu a proti, proti romským náladám. A preto si myslím, že aj vaša správa by mala byť čo najobjektívnejšia. Je to veľmi dôležité vy tu citujete a som veľmi eh, rada, že ste to tam dali a uvedli ste, že maďarský parlament zaviedol a prijal legislatívu v viacerých oblastiach, aby bojoval proti prejavom podiecujúcim násilie alebo nenávisť. Ale nehovorili ste o, o tom, prečo Orbán musel prijať taký krok. Pretože pred Orbánom boli skupiny, ktoré Ehm, boli na ulici a hovorili, no, kričali, že teda Romovia zomriete. Teraz to už je postavené mimo zákona v rámci teda v súčasnosti v Maďarsku. Tak ako aj pokiaľ ide o prejavy podnecujúce nenávisť voči nejakým menšinám. Aj včera počas stretnutia kongresu to Orbán vysvetlil, e, keď hovoril o tom, čo spôsobuje takéto protižidovské a protiromské nálady v Európe. Ale jednu vec nepovedal a vyjadil to pritom veľmi dobre, keď hovoril o tom, ako tá ekonomická ťarcha, e, ktorú nesie každý jeden občan v EU, alebo mnohí občania, ako spôsobuje práve takúto netoleranciu. Čiže hovorilo sa aj o tých ekonomických dôvodoch, ale opomenul jednu vec, áno, ospravedlňujem sa praví pani Jaroka, prekročila čas, takéto neobjektívne podávanie informácií a správ, to je jedna z vecí, ktorá poškodzuje či už židovské komunity alebo e, rómskú menšinu po celom svete. A to nám spôsobuje najväčšie obavy. Ďakujem veľmi pekne. Ďakujem pekne, pani Intveld. Say... Ďakujem, pán predseda. Musím povedať, že e, túto diskusiu e, máme stále, stále, stále sa sem vracia a ani nepohli sme sa ani o kúsok. Súhlasím so všetkými v rámci tohto tejto snemovne, že tento výbor by nemal byť e, súdcom, len súdom, mali by tu byť tie vhodné, správne inštancie a preto naozaj navrhujem, aby sme spustili taký skutočný postup v zmysle článku 7.1 a ja naozaj musím povedať, že som vehementne proti tým obvineniam, predovšetkým maďarských, ale aj niektorých iných kolegov, že toto je politicky motivované, alebo že je to nejaká konšpirácia a že máme nejaké postranné vočné úmysly, to už naozaj mám toho plné zuby. Dokonca e, Spojené štáty napísali list e, maďarskej vláde. Môžete Američanov obvinať z mnohých vecí, ale nie z toho, že je tam nejaká politická motivácia v ich kritike namierenej na Maďarsko. Či by mali kritizovať iné európske krajiny, to je už úplne iná záležitosť, ale nemôžete ich obviniť z toho, že by e, boli nejakým spôsobom stranní, že by niekomu držali stranu, nemôžete ani OBS alebo túto Benátskú komisiu obviniť z toho, že majú nejaké politické motívy som, som naozaj proti tomu, odmietam to a mali by sme prestať hovoriť o konšpiráciách, hovoriť o tých skutočnostiach. Sú, sú všetky tie fakty prezentované v správe objektívne, možno áno, možno nie. Vy máte možnosť, ale tak ako každý iný poslanec tejto snemovne predložiť pozmeňovacie návrhy, takže prestante sa správať ako obeď, už mám toho plné zuby. E, myslím si, že správa pána Tavareša poskytuje komplexný obraz. E, Neviem posúdiť každý detail, každú podrobnosť, ktorá je v tej správe. Myslím si, že to sa nám dnes ani nepodarí tu nás spraviť. Ja chcem, ale by som rada, keby tie odporúčania išli ešte ďalej, aby bol iniciovaný postup v zmysle článku 7.1, aby sa to dostalo preč z pôdy tohto výboru, aby skončil tento nekonečný dialog. A ešte naposledy, e, teda pripomienka, nejaký dvojitý meter, dvojaký meter a ja som to už viackrát povedal v rámci tohto výboru, istým spôsobom sme uplatňovali takýto dvojaký meter, keď si uvedomíte, že doposiaľ sme nemali takúto diskusiu, doposiaľ sme iniciovali takýto postup, ale to neznamená, že by sme mali opakovať chyby z minulosti. Európska únia sa vyvíja, napreduje. Keď sa pozriete na eurozónu, teraz veci meníme, e, meníme spôsoby fungovania eurozóny. To, čo sme mali robiť už pred desiatimi rokmi, mali by sme meniť aj spôsoby, ako pristupujeme k základným právam, lebo buď sme e, spoločenstvom e, základných hodnôt, alebo nie sme potom. A ak je tu vážne riziko poškozovania základných práv a základných demokratických pravidel, tak potom by sme mali konať. Ak nie sme ochotní konať, ak nemáme na to odvahu, tak mali by sme prestať hovoriť o hodnotách. Toto nie je o Maďarsku, to je o schopnosti Európy potvrdiť svoje vlastné hodnoty. A ešte úplne posledná pripomienka na záver, pán predseda. Naozaj by som bola veľmi potešená, keby Európska únia prišla do mojej krajiny, podrobila ju eh, drobnohľadu, dala zrazu pod drobnohľad a naozaj by ju kritizovala, keby porušovala moja krajina e, základné práva. A tak, tak je to aj tak, napríklad teda v prípade žiadateľov o azyl. Takže prosím komisiu, poďte do Holandska a do kole, akéhokoľvek iného štátu a presvedčte sa o porušovaní alebo dodržiavaní ľudských práv a základných práv. A teraz vás poprosím, pán Tavaraš, veľmi stručne e, na záver, pretože prichádzame o čas. Myslím, že čo je veľmi dôležité na tejto správe e, sú veci, ktoré sa týkajú nielen Maďarska, pretože môže to poviesť k určitým e, riešeniam tzv. kodanskej dilemy. Ak dovolíte, ja by som rada pridala zo pár faktických informácií, ktoré považujem za dôležité. Ten problém s tým e, cirkevným zákonom netkie v tom, že nejakých 300 by bolo e, zrušených. Problém e, tkvie v tom, E, ako sa rozhoduje, či církev je funkčná alebo nie. A robí sa to na politickej báze, nie na parlamentnej báze. Čiže ten postup nie je dobré. Keby parlament e, formuloval ako, akýsi minimálnu požiadavku, na základe ktorej by sa teda e, potom pristupovalo k zrušeniu alebo nezrušeniu cirkvi, tak to by bolo v poriadku. Ak hovoríme o antisem, antisemických, antirómskych e, e, trendoch. E, prejavuje sa to v mnohých krajinách. A problém je ten, že v Maďarsku určité nekonanie maďarskej vlády akoby ešte stimulovalo takéto nálady Sice e, e, je legislatíva, ktorá to zakazuje, ale fakt je ten, že tie e, určité antisemické, antirómske zoskupenia sa objavujú v uliciach a fungujú. fungujú. A objavuje sa niekedy argument, že neexistuje konkrétne problémy. Je veľa konkrétnych problémov a treba ich vnímať ako celok. Pán Tavareš Prosím, aby ste e, uzavreli túto diskusiu. Vážení kolegovia a kolegyne, jedného dňa e, tu nebudeme už. A e, boli doby, keď sme tu neboli. Keď už nebudeme členmi Európskeho parlamentu, čo budeme očakávať od parlamentu? Ochranu našich základných práv, ochranu demokracie a e, chceme mať istotu, že e, v parlamente budú ľudia nami volenými e, demokratických voľbách, že tu budú osoby, ktoré nebudú sedieť ticho a nebudú upozorňovať na porušovanie ľudských práv. To dúfam, že takto to bude fungovať. Preto hovoríme o týchto veciach teraz, pretože nám bol zverený mandát občanmi, našimi voličmi. A v zmysle článku 3 odsek 1 zmluvy my presadzujeme demokratické hodnoty aj do budúcnosti, keď my už tu nebudeme a budú tu iní poslanci, aby nestalo sa tak, že tí ďalší, ktorí tu nastúpia po nás, budú musieť zdôvodňovať alebo obhajovať, prečo sme my nekonali. Európsky parlament, ktorý fungoval od roku 2009 do roku 2014, urobil problémy. E, v mnohých veciach nekonal. Môžeme si povedať, veď aj my môžeme robiť len, môžeme e, nerobiť nič. E, robili to aj predtým, ale to predsa nie je argument. Ja sa obávam, že Európsky parlament to skutočne nemyslí vážne s tým bojom proti porušovaniu e, základných práv. My máme, e, máme skutočne e, veľa problémov tohto druhu a ak nebudeme konať, tých problémov bude oveľa viac nechceme predsa opakovať tie inštitúcie, ktoré v minulosti nekonali možno tretina, štvrtina, polovica Európskej únie. Bez ohľadu na to, akú krajinu ide, môže to byť Holandsko, Nemecko, Portugalsko či Fínsko, vlády, národné vlády, národné parlamenty majú svoje práva e, e, e, formulovať legislatívu a máte právo aj meniť režim štátu, ale musí to byť e, režim, ktorý je e, nasmerovaný demokratickým smerom, e, ktorý bude podporovať také parlamentné postupy, ktoré majú korenčné mechanizmy, aby sa neodklonili od demokratických hodnot a našou snahou je podporiť pluralizmus pri e, koncipovaní e, tejto správy. Dnes sme preberali stanovisko spravodajcu a po pripomienkovaní e, to bude správa tohto výboru a snáď, keď raz sa schváli, bude to správa Európskeho parlamentu. My sme identifikovali, že sa prejavuje trend, ktorý znamená odklon od hodnot v článku 2 zmluvy. Nemáme oprávnenie na to, aby sme tu e, e, nejak pranierovali jeden štát. O to predsa nejde. Ale e, ja som sa snažil štyri e, odporúčania naformulovať, môžeme o nich diskutovať. A vlastne kľúčové je, ta, je to odporúčanie, kedy žiadame e, komisiu, aby konala a potom sú dve, dve odporúčania vo všeobecnej rovine, ktoré, e, ktoré predstavujú apel na Európsku úniu ako takú Takže veľmi sa teším na vaše e, pozmenujúce návrhy a pripomienky. A záverom, ak dovolíte, chcem sa poďakovať sekretariatu e, za vynikajúcu spoluprácu aj za nápomoc, nápomocné snaženie e, vlastne kancelárii jednotlivých poslancov. Ďakujem pekne. Ďakujem vám všetkým, ktorí sa podielali na tejto diskusii. Je najvyšší čas, aby sme formulovali termín na pozmenujúce návrhy. Táto správa je len koncept. Termín je 21. mája obed. Takže teraz budeme mať eh, rokovanie za zatvorenými dverami, spoločná schôdza výboru LIBE a AFKO. Tí z vás, ktorí sa nezúčastňujú tej ďalšej časti to znamená spoločnej schôdze. Prosím, aby opustili salu.